Good afternoon, everybody. Uh, Odpoludne prajem všetkým, vítam vás naspäť na zasadnutie nášho výboru, aj keď je pre mňa dosť zvláštne, že musím hovoriť po anglicky, obvykle hovorím vám po francúzsky, ale dokonca aj dovolenku som mala vo Francúzsku, Európsky parlament. Verím, je plný energie, aby sme dokázali zvládnuť všetku prácu, ktorú máme pred sebou a čaká nás mnoho zaujímavých vecí. Takže ešte raz vás tu vítam. Prvý bod programu je schválenie programu schôdze. Ak nemáte nejaké pripomienky a nevidím, že by boli, tak je to schválené. Máme nejaké oznámenia. Ako viete, E, táto schôdza je prenášaná cez web streaming a taktiež chcem využiť príležitosť a privítať troch nových pracovníkov administratívy v našom týme na sekretariáte. Takže prvé meno je pani Diane de Rouvre, francúzsko-nemecká právnička, ktorá pracuje v oblasti spotrebiteľských e, tém a je momentálne prítomná. O potom tu je pani Ana Raquel Carvalho Maleiro, portugalská právnička, ktorá pracovala na DG Competition na Európskej komisii a bude pracovať na digitálnych témach. A ďalšie meno, pán De Salvo, ktorý je talianský vyslaný národný expert, ktorý pracoval ako talianský pridelenec e, pre otázky jednotného trhu. Bude pracovať na témach vzájomného uznávania a aj témach bezpečnosti výrobkov spolu s pani Skrinikovou. Takže srdečne vítam našich troch, naš, našich kolegov v našom týme. Ale budú nejaké otázky, tak tu sa môžeme oprieť o ich skúsenosti. A vítam ich znova v našom týme. Oni nahrádzajú kolegov pani Božicu Matič, pána Emiliana Emeroniho a pani Marlie de Sommer, ktorí teraz pracujú na sekretariáte iného výboru. Okrem toho by som chcela schváliť aj zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia z júna. Ak nie sú nejaké pripomienky, tak tiež to pokladám za schválené a môžeme začať hneď prvou konkrétnou témou dnešného odpoludnia a to je opako, teda otázky, ktoré sa týkajú opakovaného používania informácií verejného sektora. A pani Julia Reda je pani spravodajky, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a vítam vás, kolegyne, kolegovia. Urobili sme si letnú prestávku, aby sme preštudovali všetky pozmeňujúce návrhy. Myslím, že to je pre vás určite veľmi pozbudivé. A aktualizovali sme informá- teda smernicu, ktorá sa týka informácií verejného sektora. A práve toto prepracované znenie bude niesť e, znaky e, nášho prístupu o vzťahu k dostupnosti informácií verejného sektora. A keď sme pre všetkým hovorili o kompromisných riešeniach, tak e, sme sa tomto podrobne venovali, ale nebudeme sa vrácať k tomu, čo už funguje a čo už je v tej smernici dnes. Myslím, že sa dá povedať, že väčšina pozmeňujúcich návrhov je taká, že zdieľame tieto názory. Prepracované znenie tiež hovorí o, dátach e, veľkej, vysokej hodnoty a myslím, že tieto mali byť k dispozícii zdarma. A v podstate e, Uvedená komisia by to presnejšie zadefinovala, a aké dáta konkrétne pôjde. Máme tu síce ambiciózny zoznam v prílohe, čo sa týka týchto cenných údajov, takže komisia to určite ešte upresní a cestou delegovaného aktu sa to potom upresní celkovo. Potom budeme vedieť, aké sú tie kategórie, ktoré si získajú našu podporu a podarilo sa nám troška zúžiť ten zoznam z hľadiska kategórií údajov vysokej hodnoty, a v tomto zmysle aj ostatné politické skupiny prispali k e, pozmeňujúcim návrhom. Predovšetkým ide o údaju, pardon, o údaje, ktoré majú značný potenciál pre opätovné použitie, kde predovšetkým ide o riešenie problematických otázok, v súvislosti s tým, že niektoré opäť používateľné dáta sú spoplatňované. A týka sa to napríklad pri aplikáciách s mapovaním a podobne. Takže občianské aktivity, niektoré práve kvôli tomu nedokážu byť konkurencieschopné, ale hovoríme nakoniec, že by sa tieto údaje mali dostať do rúk verejnosti, čiže mali by byť verejne dostupné. V prílohe e, vidíme celkom priateľný kompromis a niektoré politické skupiny sú ale tejto myšlienke nenaklonené, sú skôr proti. Ale chcem ešte povedať, že otvorené dáta predstavujú rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť a preto sa nedá vymanovávať všet, všetko, pretože každý set údajov, ktoré by spadali do tých cenných. Takže v tomto predpokladám ešte komisia to bude aktualizovať. Taktiež by som chcela upozorniť na to, že delegovaný akt by sa dal nahradiť vykonávacím aktom, ale samozrejme, tam je otázka toho, že Európsky parlament by mal menšiu kontrolu nad tým, ako by sa delegovaný akt mohol v budúcnosti používať. Delegovaný akt neumožní komisie prísť s úplne novými oblastiami, ale skôr ide o to, že v rámci, ktorý vytýčime v tejto prílohe, by komisia mohla upresniť a aktualizovať konkrétne, konkrétne dátové sety pre jednotlivé oblasti. Takže dúfam, že tento skrátený zoznam eh, a obmedzenie delegovaných aktov, ktoré by dávali komisii e, možnosť spresniť tie dáta, myslím, že tam by sme práve našli spoločnú reč. Pokiaľ ide o nové zmeny v rámci prepracovaného znenia, tak komisia prišla s návrhom, ktorý sa týka aj e, spoločných podnikov a tam sa zohľadňuje, pardon, zohľadňujú pozmeňujúce návrhy, ktoré sme dostali a práve, že tu by sme chceli zahrnúť aj tie verejné podniky do celého rozsahu pôsobnosti smernice, ale v podstate by sme to chceli obmedziť na oblasti, kde buď Informácie musia byť poskytnuté podľa vnútroštátneho práva, takže nie je tam povinnosť pre verejné podniky podľa európskeho práva, aby tie dáta poskytli, alebo kde verejný podnik e, dobrovoľne poskytne tieto údaje. V oboch prípadoch si myslíme, že zásady tejto smernice by sa mali týkať nediskriminácie, transparentnosti a tak ďalej, keď ide o Eh, informácie verejného sektora, tak ehm, pravdepodobne tam nezahrnieme eh, všetko, čo sa týka tých verejných podnikov alebo verejných subjektov. Takže tu sa budeme snažiť tie zásahy minimalizovať a aby sa hlavne uplatnili tie pravidla, ktoré už aj platia a sú pozitívneho charakteru a nakoniec verejné subjekty aj tak sprístupňujú údaje. Potom sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú novo zavedeného článku v súvislosti s rozhraniami a s interoperabilitou. Tam sme zaznamenali určité zlepšenie ohľadne článku v súvislosti s kvalitou dokumentov. To sa dá zahrnúť do materiálu. Okrem toho sme sa rozhodli, že sa budeme pridržať zásadných, teda pôvodných zásad v súvislosti s požiadavkou na uplatniteľnosť týchto dát z hľadiska opakovaného použitia. Ale to sa nebude týkať nevyhnutne eh, priamo eh, tých verejných eh, subjektov. Takže v tomto zmysle sme zohľadnili mnoho pozmeňujúcich návrhov a okrem toho sú tu ešte podrobnejšie pozmeňujúce návrhy, ktoré si budú vyžadovať ďalšie dovysvetlenie od e, politických skupín. Ale dúfam, že každý sa, alebo všetci sa zhodneme asi na tom, že zahrnutie niektorých údajov e, vysokej hodnoty a tieto sety ešte tam budú, tak si myslím, že to je veľmi cenná, cenná otázka a cenný prínos celého tohoto prepracovaného znenia. Samozrejme, je tu ambícia, aby E, sa zachovalo aj to pozitívne, čo už v súčasnej smernici je. Ďakujem za možnosť e, spolupracovať aj s ostatnými politickými skupinami a verím, že aj cestou e, tých kompromisných návrhov sa niekam dopracujeme už do zajtra večera a na budúci útorok bude aj zasadnutie tieňových kolegov. Ďakujem. Ďakujeme pekne a ako tieňový za EPP Sabine Verhaen. Ďakujem pekne pani spravodajkyni aj kolegom aj za pozmeňujúce návrhy a za všetko, o čom tu diskutujeme dnes. Asi sa môžeme zhodnúť, že máme k dispozícii mnoho materiálov a informácií a a že tieto materiály e, by mali byť e, zoširoka prístupné, aby e, proste neostali bokom. Preto si myslím, že je veľmi dobre, keď to bude všetko transparentné. Otázka je, ako to dosiahnuť cestou tejto smernice. Keď hovoríme o smernici o opätovnom použití alebo opakovanom použití, Čiže aký obsah bude k dispozícii toho národnej legislatívy, by sme tiež mohli tieto veci zachovať. Subsidiariata v tomto zohráva dôležitú úlohu. A myslím si, že toto by aj naďalej malo byť zachované v smernici a že členské štáty ako také budú mať do toho čo povedať. Je tu mnoho aspektov, ktoré sa ale riešia v rôznych členských štátoch rôznym spôsobom. Mnoho predmetov a pozmeňujúcich návrhov sa predložilo a naozaj prezentujú dosť široké spektrum názorov. Pravdou je, že mnoho údajov sa týka aj, o, aj poskytovania služieb a no, hovorí sa tu aj o možných nejakých výnimkách ale bude fungovať aj ochranný mechanizmus do budúcna. Čiže ochrana dát, ako to odráža text komisie a aj pozmeňujúce návrhy, tak to je vec, e, ktorej sa venuje veľká pozornosť a práve to treba ešte zdôrazniť aj do budúcna. Chcem povedať aj to, že ochrana dát a <laughs> nakoniec celkovo nariadenie, ktoré už existuje, sa musí uplatňovať. Okrem toho, celkový prístup v tom zmysle, aby sa sprístupnilo čo najviac údajov zadarmo, tak e, v poriadku, ale musia zostať niektoré oblasti, kde by malo ostať možné aj to, že sa budú vyberať nejaké poplatky. A pretože no, niektorí musia žiť práve z takýchto príspevkov, teda z múzea. Hej? Takže tí by mohli vyberať nejaké poplatky za to, že sprístupnia svoje údaje. Pretože to je časť ich príjmov, kde musia kompenzovať iné straty na príjmoch. Samozrejme, všetko sa musí realizovať spravodlivým a transparentným spôsobom. A musí byť všetko náležite odôvodnené. A musíme sa snažiť aj o obmedzenie nákladov, ale Niekde samozrejme bude, musia, bude nutné akceptovať aj to, že teda budú vyberané poplatky. A myslím si, že pre podnik by malo byť e, všetko z hľadiska týchto aspektov rovnaké. Mali by mať rovnaké podmienky Hovorí sa o povinnosti aj pre oblasti, kde existuje konkurencia medzi podnikmi a že tam by sa poskytovali údaje otvorene. A ide o to, aby nedochádzalo ku nejakým skresleniam alebo deformáciám hospodárskej súťaže. Takže Mali by sme sa práve vyhnúť takýmto možným deformáciám hospodárskej súťaži. Takže pokiaľ ide o dátové sety, tam by sme mali uplatniť subsidiaritu a nechať to v rukách členských štátov, tak ako sa to deje pod vedením toho samotného štátu, ktorý vedie túto agendu, lead state – a týka sa to práve dostupnosti týchto údajov. Čiže to, čo tam nebude sprístupnené, tak toho sa budú týkať aj niektoré pozmeňujúce návrhy samozrejme. A členský štát si určí, že čo bude a čo nebude dostupné. Ale subsidiaritu treba rešpektovať. A okrem toho, Pozmeňujúce návrhy určite povedú k tomu, že sa nám podarí dospieť k dohode. Existuje tu ale do, zo pár takých náročnejších bodov, kde tieňoví spravodajcovia budú v nastávajúcich týždňoch rokovať o týchto otázkach. Sú tu kompromisné návrhy a ďakujem Julii Reda za to, že sa nám podarilo získať aj dosť času, aby sme o všetkom tomto diskutovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za SND nech sa páči pani Jakonsári. Ďakujem pekne za slovo. A chcela by som povedať, že máme ozaj nabitý program ale chcem sa predsa len vyjadriť. Napríklad, pokiaľ ide o rozsah aplikácie, rozsah uplatňovania, tak smernica, podľa toho, ako sa navrhuje, je značne nejasná a rada by som objasnila to, že toto hovoríme tu teda o opakovanom použití informácií verejného sektora a časťou tohoto je aj aspekt dobrovoľnosti. A súhlasím s predrečničkou, že naozaj potrebujeme mať mnoho informácií k dispozícii zdarma. A v zásade tá cena, ak sa bude platiť, teda, tak by mala byť rozumná. Takže ide o to napríklad, aby startupy mali k dispozícii tieto informácie PSI, Takže sme taktiež na strane malých a stredných podnikov, ako aj začínajúcich podnikov, startupov teda. Za nejaké marginálne náklady by mali mať možnosť eh, si vyberať nejaké poplatky. Eh, ide o to, aby povedzme, bolo možné niektoré dáta eh, uchovať ako anonimné. A samozrejme členské štáty v tomto majú rôzny prístup, do akej miery budú využívať tieto dáta. A záleží od toho, do akej miery budú jednotlivé členské štáty vedieť využívať eh, aj eh, tie príslušné rozhrania. A taktiež dôležitou otázkou je otázka setov eh, údajov s vysokou hodnotou. Čiže tieto sety predstavujú veľmi pozitívnu vec a návrh komisie ale nezachádza celkom dosť ďaleko, tak povediac. Nemali by sme im dať úplne voľnú ruku. Všetko sa ale má diať korektne v členských štátoch A musíme hľadiť aj na sociálnych partnerov, aj na relevantných e, zainteresovaných. Musíme si určiť e, alebo prioritizovať kategórie, potom samozrejme zorganizovať aj nejaké, nejaké verejné vypočutie a v tomto zmysle by sme mali tiež venovať pozornosť tomu, ktoré kritériá sa využijú pre dátové sety e, vysokej hodnoty je to dôležité pre malé stredné podniky, ako aj pre startupy. Čiže je dôležité, aby sme dospeli k inovácii, ktorú Európa potrebuje. A na záver mi dovolte ešte poukázať na to, že ochrana osobných údajov je niečo, čo absolútne treba zachovať. A to mám tu v poznámkach tiež uvedené. Takže musíme túto politiku zosúľadiť aj s aspektmi ochrany údajov. Myslím, že na tom sa dokážeme zhodnúť a v tomto zmysle sme už dostali mnoho kvalitných podnetov. Ďakujem. OK, ďakujem pekne. Ďalej za EKR pán Sulik ako tieňový predstaviteľ, ale e-mailom rozoslal svoj príspevok, pretože dnes nie je prítomný. Takže Ďalej za ALDE prehovorí pani Dita Charanzová, myslím, ale niekto prehovorí v jej mene. Ďakujem. Žiaľ, sa kolegyňa ospravedlňuje, takže prehovorím v jej mene. E, vyjadruje podporu návrhu a taktiež už povedala, že sa tu, je tu snaha zahrnúť e, niektoré pozitívne aspekty, ktoré sa odvíjajú aj od smernice o životnom prostredí. A mnoho z tých vecí, ktoré sa tu spomínajú, by sa malo týkať e, všetkých údajov, nielen údajov, ktoré súvisia so životným prostredím. Zároveň ALDE nerobilo nejaké úpravy, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, takže celkovo členský štát bude rozhodovať nakoniec o tom, aké informácie sprístupní verejnosti. Potom z hľadiska národnej bezpečnosti alebo in, z hľadiska iných dôvodov môže štát rozhodnúť, že tam urobí alebo neurobí nejaké obmedzenia. Pokiaľ ide o ostatné pozmeňujúce návrhy ALDE, tak zdôrazňujeme význam e, fungovania v reálnom čase a pokiaľ ide o údaje, tak pre väčšinu Eh, občanov bude dôležité, aby to bolo hneď teraz, aby to povedzme to sprístupňovanie údajov nebolo až o 24 hodín alebo 48 hodín, hodín pardon. Samozrejme, že eh, tam ide o to, aby to bolo čo najlačnejšie a pokiaľ vláda má nejakého dodávateľa alebo súdodávateľa, tak eh, často tie údaje nie sú dostatočne prístupnené verejnosti, lebo si to verejnosť nemôže finančne dovoliť. A práve v tomto treba hľadať eh, riešenia a ide o to, aby sa eh, obmedzovali príliš vysoké poplatky za sprístupňovanie údajov. Ďakujem pekne. Other... Ďakujem pekne. Nemám ďalších tieňových spravodajcov a chcel by som dať slovo pánovi Volmanovi z Európskej komisie. Ďakujem pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať e, spravodajcom a spravodajkyni a ostatným členom za ich e, návrhy. Chcel by som zdôrazniť niekoľko vecí. Bolo zdôraznené, že e, sa treba sústrediť na ochranu dát a je samozrejme, že musíme implementovať túto smernicu tak, aby sme rešpektovali ochranu osobných dát. Ďalej, čo sa týka uh, sád údajov s vysokou hodnotou. Je to kľúčový prvok v návrhu. Dostupnosť týchto e, sád údajov bude v podstate kľúčovou výhodou e, nášho návrhu a, e, a chceme samozrejme zaviesť rámec, ktorý nebude príliš reštriktívny, čo sa týka režimov nadbytku, ktoré tu spomenuli e, niektorí rečníci, už existujúca smernica a komisijný návrh e, stavajú e, na týchto národných režimoch. Zároveň si uvedomujeme, že v podstate tento môžeme zohľadniť tieto národné systémy Ďalej, čo sa týka spoplatňovania, znižovanie nákladov pre informácie verejného sektora bude prospešné pre všetkých naprieč celou EÚ. A sú tu samozrejme socioekonomické výhody, ktoré sú oveľa vyššie než priamy príjem, ktorý by e, mohol vzniknúť e, prostredníctvom poplatkov. A ďalej by som chcel upozorniť na prepojenie medzi návrhmi od komisie a návrhom e, programu Digitálna Európa. Mohli by sme využiť financovanie na zlepšenie interoperability, na zlepšenie využitia datových setov a zlepšenie celej situácie naprieč celou EÚ. Ďakujem. Ďalej by som chcela dať eh, slovo pani spravodajkyni, pani Reda. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich konštruktívny mm, prístup. A v kompromisnom návrhu by som chcela zohľadniť najdôležitejšie prvky a priority všetkých politických strán a skombinovať ich. Samozrejme, toto nie je vždy celkom ľahké. Napríklad pri otázke rozsahu pôsobnosti máme názory ohľadom e, úplne plného práva na prístup, e, aj názory ohľadom obmedzenia práva k prístupu e, na prístup k týmto dátam. Takže si myslím, že návrh komisie aby sme zohľadnili e, už existujúcu legislatívu o prístupe k dátam napríklad v oblasti životného prostredia e, by mal byť explicitný a nebudeme navrhovať kompromisné pozmeňovacie návrhy, e, čo sa týka úplne plného prístupu k dátam vo všetkých oblastiach. Myslím si ale, že je dôležité, aby parlament aktívne konal pri definícii sád údajov s vysokou hodnotou a súhlasím s tým, že aj mapovanie dát je kľúčovou súčasťou. Samozrejme však nedáme e, bielu kartu, ako toto už bolo spomenuté, komisii, aby mala e, plnú pravomoc e, o rozhodovaní sád údajov s vysokou hodnotou. Navrhujem zjednodušený zoznam týchto sád údajov v prílohe a komisia by mala mať možnosť aktualizovať ho na základe e, situácie, aktuálnej situácie, pretože si myslím, že je dôležité zohľadniť aj možné aplikácie otvorených dát, ktoré sa neustále menia a mala by byť možnosť aktualizovať tento zoznam bez e, kompletného legislatívneho procesu. Myslím si, že delegovaný akt je nástroj, ktorý nám ako parlamentu dáva najviac e, kontroly nad týmto procesom, ale nemôžeme meniť e, akési základné body smernice v tomto prípade. Ďalej, čo sa týka kritickej infraštruktúry a ochrany dát, e, boli tu zmenené mnohé názory, ktoré by sme mali zohľadniť. Čo sa týka verejných podnikov, je dôležité ísť takým ľahším prístupom kde sa nebudú e, úplne všetky časti smernice vzťahovať na verejné podniky, ale budú zahrnuté v rozsahu pôsobnosti. Ďalej, čo sa týka spoplatňovania, chcela by som zdôrazniť, že všetky dôkazy ukazujú, že vo väčšom meritku e, poplatky za informácie verejného sektora v podstate vytvárajú vyššie náklady e, namiesto toho, aby ich znižovali. Ale rozumiem tomu, že isté špecifické sektory môžu potrebovať konkrétnu ochranu a preto kompromisný pozmeňovací návrh sa nebude týkať e, výnimok pre múzeá, ktoré sú veľmi dôležité pre EPP. Takže si myslím, že nájdeme zlatú strednú cestu, ktorú podporia všetky skupiny, pretože čím rýchlejšie príjmeme e, toto stanovisko, e, tým skôr dosiahneme želaný dopad na naše e, diskusie e, podľa pravidla 53+. Takže myslím si, že by sme mali mať ešte stretnutie s tenovými spravodajcami, aby sme sa dohodli na kompromisnom návrhu textu a ďalej môžeme písomne sfinalizovať e, ďalšie pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. 10. až 11. oktobra by malo IMKO hlasovať. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Myslím si, že môžeme ísť k ďalšiemu bodu, čo je preskúmanie e, návrhu stanoviska o implementácii smernici, e, cezhraničnej smernici ohľadom zdravotnej starostlivosti. E, ďalej by som dala slovo pani spravodajky. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som vás privítať v tomto novom parlamentnom roku. Všetci vieme, že otázka zdravotnej starostlivosti je otázka subsidiarity, ale chcela by som poblahoželovať komisii k tomu, že sa jej podarilo e, vypracovať túto správu o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, e, na ktorej sa pracovala od roku 2011. Myslím si, že všetci sme si vedomi toho, že je to dôležitá otázka. Vieme, že nemáme najlepšiu možnú e, úroveň, čo sa týka práv na informácie o pacientovi, aj čo sa týka dostupnosti starostlivosti alebo e, nákladov či e, dostupnosti istých procedúr. Takže Máme tu teda návrh stanoviska a vyjadrili sa k nemu aj tieňoví spravodajcovia. Navrhovaný pozmeňovací návrh komisie je dôležitý na zlepšenie kvality verejného zdravotníctva a je dôležitý aj na zlepšenie informovanosti. Podľa štúdií Menej ako 20 ľudí pozná svoje práva, čo sa týka zdravotnej starostlivosti v cezhraničnom režime. Z tohto dôvodu predkladám e, e, návrh stanoviska, pretože je dôležité, aby sme mali jednoduchšiu mobilitu a aby sme mohli využívať e, rôzne procesy a prispôsobovať sa zmenám v digitálnom zdravotníctve. Myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť tiež ochranu spotrebiteľov, v tomto prípade ochranu pacienta. Potrebujeme viac transparentnosti a jasnosti eh, ohľadom eh, zdravotníckých služieb, ktoré sú poskytované a garantované. a taktiež musíme rešpektovať občianské zodpovednosti, niekedy zdravotnícke, e, zdravotnícka starostlivosť, ktorá nie je kvalitná, má dopad na ľudí, ale nikto nie je za ňu zodpovedný. Preto sme teda aj tieto myšlienky e, zahrnuli v návrhu, ktorý sme dali tieňovým spravodajcom. Myslím si, že v súvislosti s touto správou nie sú žiadne veľké problémy. E, tieňoví spravodajcovia sa zhodli, že musíme zlepšiť isté ustanovenia v súčasnej smernici a preto by som sa chcela poďakovať komisii za to, že chce poskytnúť návrh a očakávam aj návrhy od tieňových spravodajcov, avšak som ich ešte nedostala. Samozrejme, nemáme príliš veľa času. Chceme, aby sa zdravotnícke služby zlepšili aby sa e, zlepšila aj stránka dodávateľov, chceme, aby sa zlepšili aj digitalizované služby a musíme zohľadniť e, podmienky a náklady zabezpečenia týchto služieb pre všetkých pacientov vo všetkých členských štátoch. Samozrejme, členské štáty majú veľkú zodpovednosť, ktorej nemôžu uniknúť, ale v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je dôležité, aby sme vytvorili takýto návrh, hovoríme, že je dôležité, aby e, bola, sa konala periodická analýza, ktorá bude poskytovaná parlamentu a ktorá bude zohľadňovať zmeny, ktoré je potrebné vytvoriť v tejto smernici. Ďakujem veľmi pekne za EPP. E, je tieňovým spravodajcom pán Buzoj. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcel by som sa poďakovať pani Grapiniovej za túto správu, za uvedenie tejto správy a za pripomenutie niektorých e, nedostatkov. E, táto smernica je jedným z najväčších úspechov v oblasti zdravotníctva, najmä z pohľadu občanov. A nie je dobré, že množstvo európskych občanov nepozná svoje práva a nepozná e, svoje možnosti na ošetrenie v členských štátoch napríklad. E, v roku 2015 e, bola vydaná hodnotiaca štúdia a Eurobarometer e, v máji, podľa ktorého menej než dvaja z desiatich respondentov sa cítilo dobre informovaných ohľadom ich práv v cezhraničnom cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a iba jeden z desiatich bol dobre informovaný. Na toto som upozornil aj tu, aj e, počas mojej prítomnosti v Európskom parlamente. Chcel som tiež v Rumunsku zorganizovať e, informačné kampane, e, publikovanie letákov a informovanie občanov. Požiadal som tiež Rumunsko, aby e, načrtlo, navrhlo legislatívu e, na implementáciu tejto smernice, ale samozrejme stále je pred nami ešte veľké množstvo práce. Individuálne úsilie nie je postačujúce. Európska komisia a aj členské štáty by mali vyvíjať väčšie úsilie na to, aby informovali občanov ohľadom ich práv. Existuje množstvo členských štátov, kde pacienti sa potýkajú s rôznymi prekážkami, čo e, znásobuje fragmentáciu a problémy k prístupu ku kvalitnej e, zdravotnej starostlivosti. V roku 2015 vyšlo najavo, že nie všetky členské štáty správne alebo adekvátne implementovali smernicu a ešte doteraz pretrvávajú rozdiely medzi členskými štátmi a aktéry hovoria, že v niektorých členských štátoch e, je ešte treba veľa práce na zlepšenie situácie. Upozorňujú na to rôzne organizácie, keď o tejto téme diskutujeme tu v parlamente alebo mimo neho. Čo sa týka informácie, informácií ohľadom cestovania do zahraničia e, za zdravotnou starostlivosťou. Nie všetky členské štáty boli schopné poskytnúť tieto dáta a preto ich nemôžeme e, porovnať. Elektronické zaznamenávanie by pomohlo implementácii smernici, smernice e, rovnako aj digitalizácia, ako to spovedala pani spravodajkyňa, preto ju podporujem. Tiež podporujem návrh lepšie informovať európskych občanov o ich možnostiach. Ďalej, zlepšenie interoperability, to by malo byť prioritou v implementácii tejto smernice. Ďalej, pacienti by mali mať možnosť podávať sťažnosti vtedy, keď majú pocit, že ich práva boli porušené, rovnako ako to robia spotrebitelia a možno by sme mali zvážiť prepracovanie tejto smernice, eh, respektíve diskusiu o prepracovaní tejto smernice a navrhnúť mechanizmus na toto podávanie stiažnosti. Ďakujem veľmi pekne za slovo a som si istý, že spoločným úsilím budeme schopní zlepšiť eh, tento úspech, ktorý sme dosiahli v otázke ochrany spotrebiteľov a pacientov. Ďakujem veľmi pekne, pán Sulík. Ako spravodajca e, poslal svoje pripomienky e-mailom a nasleduje teda pán Selimovič, ktorý je tieňovým spravodajcom za ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za jej vynikajúcu správu. Myslím si, že e, zahrňa množstvo tém, ktoré musíme riešiť táto smernica má korene v roku 2011 a vtedy dala nádej množstvu občanov, ktorí hľadajú lepšie, lepšiu zdravotnú starostlivosť, pretože im umožnila hľadať ju v zahraničí, v iných členských štátoch. A zároveň zaviazala členské štáty, aby poskytovali informácie o poskytovaní takéto zdravotnej starostlivosti. Avšak členské štáty veľmi meškali s implementáciou smernice. Správa z roku 2015 ukazuje, že lehota na transpozíciu bola október 2013 a vtedy e, e, došlo k porušeniu zo strany 26 členských štátov 26 zo, z 28 ale aj keď už transpozícia je takmer dokončená, stále má, čelíme množstvu problémov v súvislosti s touto smernicou. Smernica umožňuje autorizáciu pre e, zdravotnú starostlivosť, ktorá umožňuje plánovanie e, napríklad deň vopred, alebo pokiaľ ide o e, o starostlivosť, ktorá si vyžaduje zotrvanie v nemocnici cez noc, avšak e, nie všetky krajiny upresnili, ktoré, e, ktoré zdravotné ošetrenia sa, sú pokryté týmito kritériami. Nie je teda jasné, ktoré ošetrenie potrebuje autorizáciu vopred alebo schválenie vopred, pretože národné orgány nešpecifikovali tieto kritéria. Ak ja musím zaplatiť množstvo peňazí za zdravotnú starostlivosť a neviem, či ich dostanem späť, tak to nikdy neurobím. E, členské štáty požadovali preklad e, všetkých faktúr a niektoré požadovali, aby konzulát e, v krajine, kde došlo k ošetreniu, vydal potvrdenie. Nie, niekde je teda nejasnosť. Niektoré členské štáty preplácajú rôzne ošetrenia, zatiaľ čo iné členské štáty ich nepreplácajú. Všetky tieto nedostatky, ktoré som e, spomenul, sú dôvodom, prečo je tok alebo výmena pacientov tak, taká nízka. Európsky občania totiž ani nevedia, že majú takéto možnosti. Ak sa pozrieme na prieskum Eurobarometra, zistíme, že využívanie tejto zdravotnej starostlivosti je e, pod očakávanou potenciálnou úrovňou. Preto musíme zlepšiť spoluprácu orgánov, e, znižiť e, byrokraciu a administratívne prekážky a mali by sme viesť členské štáty, aby objasnili e, možnosti tejto smernice a zlepšili jej implementáciu, aby pacienti e, si boli vedomí svojich práv. Ďalej v pozmeňovacích návrhoch e, uvediem viacero detailov. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán Agňu. Ďakujem pani predsedníčka. A keď sa pozriem do budúcnosti, keď príde k Brexitu, predstavujem si, že množstvo ľudí sa bude sťažovať, predovšetkým Európania, ktorí budú žiť v Spojenom kráľovstve, Eh, budú sa stiažovať, že nedostanú zdravotnú starostlivosť. Pritom tento systém nefungoval už v začiatku. Dúfam teda, že pri rokovaniach o Brexite eh, to budeme brať na ohľad. Ďakujem, že ste povedali, že to, že ste povedali, že to nefunguje v množstve krajín, eh, takže stále musíme veľa vecí zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne. Za komisiu pani Emerling. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky a ďakujem za návrh stanoviska, ktorý vítame. Tento návrh je v súlade s názorom komisie. Upresníme e, náš názor v správe o implementácii e, smernice, ktorá, e, ktorá má výsť v oktobri 2018. Táto smernica je vnímaná ako výrazná zmena v využívaní e, zdravotnej politiky, e, objasňuje práva pacientov na preplatenie zdravotnej starostlivosti v zahraničí a poskytuje právny rámec na spoluprácu pre členské štáty e, v rôznych otázkach, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou. Toto je oblasť, ktorá je pre komisiu veľmi dôležitá, ale predovšetkým je dôležitá pre občanov EÚ. Každý rok milióny občanov uh, cestujú do iných krajín v EÚ a zákony EÚ im uh, garantujú práva, prostredníctvom ktorých môžu dostať zdravotnú starostlivosť uh, v zahraničí a ich domáca krajina by mala i tieto ošetrenia preplatiť. Chcela by som eh, eh, uviesť akýsi prehľad o transpozícii a kontrole konformity. Po transpozícii sme začali kontrolovať situáciu a spustili sme 26 procesov v otázke porušenia transpozície ako už bolo spomenuté, táto prvá fáza je finalizovaná a všetky porušenia súvisiace e, s touto prvou fázou už boli uzavreté. Druhá fáza je kontrola konformity a tá práve prebieha. Hĺbkovo skúmame, ako bola e, smernica transponovaná a implementovaná a začíname, respektíve prebiehajú štruktúrálne dialógy s členskými štátmi a s niektorými členskými štátmi už boli tieto dialógy uzavreté. Snažíme sa prioritizovať tie najvýznamnejšie porušovania európskej legislatívy, ktoré ovplyvňujú záujmy pacientov. A predovšetkým sa venujeme štyrom hlavným problémom prvom rade ide o diskriminačné preplácanie nákladov, po druhé ide o nevýhodné a netransparentné vytváranie cien pre pacientov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte, po tretie, po tretie ide o komplexné zoznamy súvisiace s požiadavkami predchádzajúceho oprávnenia a zároveň ide aj o podmienky súvisiace s preplácaním nákladov. Myslíme si, že sa nám podarilo dosiahnuť eh, hmatateľné výsledky. Viaceré členské štáty už zmenili legislatívu na vnútroštátnej úrovni na základe dialogov, ktoré prebehli o týchto oblastiach. Ako som povedala, druhá implementačná správa, ktorá má výsť v októbri, eh, poskytne celkový prehľad o aktuálnej situácii a zároveň bude obsahovať osvedčené postupy, e, ktoré členské štáty môžu využiť na to, aby prijali implementačné opatrenia. E, zároveň by som chcela povedať ešte niekoľko slov o istých témach, ktoré zazneli E, išlo napríklad o nedostatok e, informovanosti, nedostatočnú informovanosť. Od októbra 2016 e, sme zorganizovali internetovú elektronickú konferenciu cez internet kde sa hovorilo o konkrétnych um, opatreniach a možnostiach, ktoré pacienti majú, čiže to bola taká osvetová aktivita. Budeme organizovať konferenciu spoločne s DG Sante a DG Regio v decembri tohto roka. E, tam sa budeme venovať konkrétne cezhraničnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a pilotným projektom, ktoré prebiehajú v tejto oblasti a všetkých vás chcem pozvať na túto konferenciu. Zároveň máme kampaň EU and Me, EU e a ja, tá je zacielená hlavne na mladých ľudí um, a týka sa problematiky plánovaného a neplánovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Budeme pritom využívať aj rôzne sociálne médiá, Facebook, Instagram a podobne. A zároveň sa chceme zamerať na zlepšenie efektívnosti a účinnosti prostredníctvom pravidelných stretnutí. Zároveň prebehla štúdia o posilnení informovanosti pacientov. Túto štúdiu sme zverejnili v júli a obsahovala mnohé um, usmernenia súvisiace s využitím národných kontaktných bodov a vo všeobecnosti um, sa hovorilo o problematike týchto národných kontaktných bodov. Ide o novinku a chceme v tom pokračovať aj v budúcnosti. Uh, Zároveň táto správa obsahuje aj osvedčené praktiky súvisiace s prácou národných kontaktných bodov. Čo sa týka cezhraničnej spolupráce, e, podporovali sme a stále podporujeme spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým v hraničných regiónoch. E, technickú štúdiu sme zverejnili v marci a táto štúdia obsahovala takú zbierku e, prípadových štúdií, rôzne šablóny a zoznamy na odškrtávanie e, jednotlivých krokov. Ako som už spomenula, z DG Regio budeme spoločne organizovať v decembri konferenciu, kde sa tomu budeme tiež venovať. Pokiaľ ide o elektronické zdravotníctvo i e health, našim cieľom je vytvoriť interoperabilné riešenia, ktoré posilnia prístup k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. V apríli tohto roka sme prijali oznámenie o umožňovaní digitálnej transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci jednotného digitálneho trhu. Cieľom tu je podporiť um, kvalitné fungovanie elektronického zdravotníctva a e, celý funkčný základ Stanovisko výboru je plne v súlade s um, uvažovaním komisie, preto ho veľmi vítame. Po piatich rokoch, kedy um, smernica vstúpila do platnosti, uh, sa právna istota zlepšila v oblasti poskytovania cezhraničnej uh, zdravotnej starostlivosti a zlepšila sa informovanosť pacientov o ich právach. Um, smernica však nebola ešte predmetom eh, preskúmania zo strany súdneho dvora. Eh, cezhraničné poskytovanie eh, je stabilizované, tá situácia je aktuálne stabilná. Našim cieľom je ju ešte zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Vidím, že pán Šoltes prišiel trošku neskôr. Neviem, či sa chcete vyjadriť, keďže ste tieňový spravodajca. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za slovo. Spravedňujem sa, že som prišiel neskoro, ale diskutovali sme o otázkach Balkánu, takže preto som prišiel až teraz. E, v prvom rade sa chcem poďakovať e, pani spravodajkyni, ktorá predložila toto stanovisko. E, ja si myslím, že veľký Mm, oblasťou, kde je veľký priestor na zlepšenie, je informovanosť občanov o tom, aké majú práva, napríklad pokiaľ ide o preplácanie. E, myslím si, že občania vo všeobecnosti nie sú veľmi dobre informovaní, nemajú dostatok informácie o tom, e, ako funguje cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. E, v mnohých krajinách pacienti alebo občania čelia mnohým prekažkám pri uplatňovaní si tejto slobody a práva, ktoré majú. Preto podporujeme um, ďalšie kroky a lepšiu realizáciu smernice, ktorá sa týka tejto oblasti. To je skutočne kľúčové. Neskorá implementácia tejto smernice zo strany členských štátov do istej miery vysvetľuje, prečo miera informovanosti občanov je nedostatočná, nízka. Zároveň si môžeme všimnúť rôzne nezrovnalosti medzi implementáciou v jednotlivých členských štátov, akým spôsobom sa napríklad poskytujú informácie občanom a pacientom. Čiže ide aj o problém nedostatku kritérií, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní informácií o e, cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v súvislosti s preplácaním. Tiež je veľmi dôležité, aby sme si objasnili, aká je úloha e, národných kontaktných bodov, aby občania vedeli, aké majú práva. Opäť medzi jednotlivými členskými štátmi je veľmi veľa nezrovnalostí v tejto oblasti a e, nie je jasné, akú úlohu zohrávajú tieto národné kontaktné body. Preto je dôležité túto úlohu jasne definovať, aby sa zabezpečila konzistentnosť a kvalita, ktorá bude rovnaká e, naprieč územím Európskej únie. Zber údajov a implementácia v členských štátoch musí tiež dobre fungovať. Je dôležité mať e, jasný obrázok o tom, akým spôsobom sa uplatňujú práva občanov a táto sloboda súvisiaca s cezhraničným poskytovaním zdravotnej starostlivosti. E, vyjadrím sa k tomu ešte aj na e, ďalších schôdzach a dúfam, že počas ďalších diskusí sa nám podarí predložiť dobré pozmenujúce návrhy, ktoré to ešte lepšie zohľadnia. No a na záver dám ešte slovo e, pani spravodajky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcem sa veľmi pekne poďakovať e, tieňovým spravodajcom aj komisii. Ako som už povedala v úvode, e, naše stanoviská sa doplňajú. Som presvedčená o tom, že sa nám podarí nadviazať na skúsenosti kolegov z členských štátov. Aj Kristian pracoval v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni, takže verím, že aj vďaka tomu sa nám podarí stanovisko ešte zlepšiť a že doň zapracujeme návrhy aj na základe dnešnej diskusie. Chcem tiež povedať, že je dôležité zohľadniť aj postup preplácania, e, problematiku diskriminácie občanov. E, my, či už e, na úrovni celého parlamentu alebo na úrovni výboru v spolupráci s komisiou musíme zlepšiť poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a prístup k tejto zdravotnej starostlivosti, tak aby bol čo najlepší. A zároveň je dôležité zohľadniť to, čo povedala komisia, a to je problém diskriminácie, ktoré čelia niektoré skupiny obyvateľov. Myslím si, že občan, ktorý zažil na vlastnej koži diskrimináciu, má často problém s tým, že nemá informácie dostupné v jazyku, ktorému rozumie, takže nie je dostatočne informovaný o tom, ako tieto práva využiť. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a urobíme všetko preto, aby sme zlepšili prístup cez, hranič, cez hraničnej starostlivosti. Ďakujeme veľmi pekne. Termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 12. septembra na poludnie. A môžeme teda ďalej pokračovať. Prechádzame na hlasovanie. Prvý spis, ktorý máme na zozname, o ktorom budeme hlasovať, je správa o návrhu nariadenia, ktoré stanovuje pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov únie týkajúcich sa výrobkov. Najprv tu máme ale poznámku. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela apelovať na kolegov, poprosiť ich o pozornosť. Hlásim sa o slovo, pretože od minulého týždňa sa vytvoril nebezpečný precedens práce tohto výboru. Máme tu pozmeňujúce návrhy 1, 2, 3 a 3, 4 a um, korešpondujúce úvodné ustanovenia, ktoré súvisia s krajnou pôvodu a sledovateľnosťou, ale tieto pozmeňujúce návrhy uh, nie sú súčasťou um, hlasovacieho zoznamu ako samostatné položky. A um, povedal by som, že až tak prefíkanie e, sa dostali do hlasovania o článku 4, kde sa hovorí o zodpovednej osobe, čiže to nesúvisí s obsahom našich pozmenujúcich návrhov, hoci sú v súlade s celou správou, ktorá súvisí s problematikou e, výrobkov a mm, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Táto téma sa týka aj smernice z roku 2013. E, to sa tu hovorí, ale nie je to pravda, pretože nariadenie e, sa zaseklo na rade už od roku 2014, takže zdá sa, že neuzrie svetlo sveta. Myslíme si, že e, je technická že ide o snahu sa vyhnúť tejto politickej téme takýmto technickým spôsobom. Nechceme, aby e, občania prišli o práva. Áno, ide o poznámku, takže zvyčajne máte na to jednu minútu. Chcem vás poprosiť o rešpektovanie tohto času. Dobre, takže ja vás chcem poprosiť, aby pozmeňujúce e, návrhy, e, ktoré sme predložili, boli mm, samostatnými položkami na e, zozname hlasovania a aby neboli súčasťou hlasovania článku 4, pretože tá téma je iná. Apelujem teda na vás, pani predsedníčka, aj na pána Dantyho, ja chcem, aby občania v Taliansku boli dobre chránení a preto by som vás chcel poprosiť, aby ste našu žiadosť eh, vzali do úvahy a chcem poprosiť celý výbor, aby sa o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo samostatne. Ďakujeme veľmi pekne. Ja si myslím, že je jasné, že tieto pozmenujúce návrhy súvisia s prijatím alebo neprijatím kompromisu 4 a 32, čiže samostatné hlasovanie by nebolo kompatibilné s prijatím alebo neprijatím týchto pozmenujúcich návrhov. Je jasné, že sa bude hlasovať o týchto pozmenujúcich návrhoch. Myslím, že e, môžeme teda prikro- prikročiť hlasovaniu o tomto spise ako celku. Takže najprv pozmenujúci návrh 128, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 1, za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej kompromis 2, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej kompromis 5 za proti zdržali sa. Toto si skontrolujeme, takže kompromis 5. Hlasujte, prosím. We close vote and it is adopted. Prijaté. Ďalej 241 za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete si to preveriť? Dobre, takže 241 si preveríme. Uzatváram hlasovanie. A dobre, že sme si to preverili, pretože je to, um, nie je to odsúhlasené. Ďalej kompromis 6 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Ďalej 274 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si to. Takže pozmenujúci návrh 274. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8 za, proti. Zdržali sa. Toto si preverme, takže kompromis 8, prosím, hlasujte. Končím hlasovanie je to zamietnuté. A to je všetko. A nie ešte 8A za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Ďalej, kompromis 9 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 10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 Ústny pozmenujúci návrh máte pred sebou, môžete si ho prečítať, čiže kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme si to, skontrolujeme si tento ústny pozmenujúci návrh. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 14. za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 411 za, proti, zdržali sa odmietnuté. Ďalej NV 61 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis Kompromisný pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 18. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 19. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené kompromis 20, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, kompromis 23, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teda ďalej kompromis 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Ďalej NV 7. Čiže Nv 7. Našli ste to? NV 7 na strane 51. NV 7, máte to? Dobre. Takže, kto je za nv 7? Proti? Zdržali sa. Schválené. Ďalej. NV10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej NV11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si. Takže preverujeme NV11. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. NV12, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Ďalej, záverečné hlasovanie o návrhu správy a budeme hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. 28 za, 5 proti, 1 hlas sa zdržal a budeme pokračovať ešte o medzinstitucionálnom návrhu mandáte. Tiež to bude elektronickou formou. Končím hlasovanie. Aj tu máte mandát 24 za, 10 proti, takže máte mandát na to, aby ste išli rokovať. Nech sa páči. Pán spravodajca. Ďakujem, pani predsednička. A na konci hlasovania by som chcel poďakovať predovšetkým tieňovým spravodajcom, s ktorým sme naozaj mali veľmi produktívnu spoluprácu. Ide o tieňových kolegov zo všetkých politických skupín. Bola to práca veľmi intenzívna a nakoniec sme mali e, čo robiť e, s vyše 60 článkami textu. Takže naozaj ďakujem za vykonanú prácu a ďakujem aj za pomoc jednotlivých eh, ostatných poslancov, ktorú poskytli tieňovým spravodajcom. Naozaj eh, sme sa snažili dosiahnuť kompromis a tá väčšina, ktorá sa tu prejavila pri odhlasovaní, znamená, že môžeme začať rokovať s radou na produktívnej báze, aby sme nakoniec vytvorili taký systém dohľadu trhu v Európskej únii, e, ktorý bude na prospech spotrebiteľom a myslím, že aj e, celkovo nekalej súťaže bude menej v Európe. Ďakujem. Ďalej budeme hovoriť, e, hlasovať o navrhovanom harmonograme schôdzi na rok 2019. Budeme hlasovať s vyhnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže je to schválené. A ďalej pristupujeme ku hlasovaniu o správe na tému vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. Spravodajcom je pán Ivan Štefanec. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej pokračujeme pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Ďalej kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 9. Kto je za? proti, zdržali sa schválený. Komprom, ja, pardon, na 248, návrh 248, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pardon? Dobre, ideme ďalej. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 1, kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Ďalej, kompromis, pardon, Návrh 257, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 21, kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. Ďalej, pozmeňujúci návrh 42, kto je za? Proti? EPP nehlasuje o tomto. Kto je za? Opakujem. Pozmeňujúci návrh 42, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 42. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej. Návrh 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 45. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 55, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Tam ďalej 56 vypadáva, takže ideme na 58. 58, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pardon, ďalej návrh 65, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. Ďalej návrh 66, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 68, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej návrh 73, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 80, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ďalej, návrh 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Návrh 86. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Ďalej, návrh 103. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Návrh 104. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Návrh 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz budeme hlasovať o návrhu správy ako celku. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. ešte niekoho z EPP na viac o jedného hlasujúceho. Teraz to je v poriadku. Takže veľkou väčšinou prijaté 31 za, 1 hlas proti a 1 hlas sa zdržal. Blahoželáme spravodajcovi a tiež budeme teraz hlasovať taktiež o mandáte na medziinstitucionálne rokovanie. Tiež to urobíme elektronicky. Hlasujme. Zase 5 ľudí navyše pri hlasovaní, prosím. Dobre, teraz môžeme ukončiť toto hlasovanie. Aj toto je schválené veľkou väčšinou, 28 za, 5 hlasov proti. Ešte raz blahoželáme pánovi spravodajcovi. Neviem, či si sa chcete vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem kolegom, tieňovým predstaviteľom, ako aj asistentom a všetkým poradcom zo všetkých politických skupín za veľmi konštruktívny prístup. Spolupráca bola ozaj veľmi, veľmi produktívna, aj keď relatívne krátka, ale každý hm, chcel byť otvorený a myslím, že to je práve dobrá, dobrý základ pre spoluprácu. A nakoniec vidíte, že výsledok je pozitívny a verím, že sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky aj na trialógu. Náš cieľ je zlepšiť vzájomné uznávanie a verím, že toto sa nám podarí. Ďakujem. Ďakujem pekne a ešte raz blahoželáme. A budeme pokračovať v našom zasadnutí a teraz dám priestor pani podpredsedničke Katrin Steiner. Um, Poprosím, zachovajme pokoj a budeme sa pridržiavať ďalšieho bodu. Hm, to je bod 9. Lepš, ďakujem za to, že teda e, takto, ak chcete rozprávať ešte a konverzovať, prosím, nech sa páči mimo sály. Ďalším bodom programu je lepšie presadzovanie a modernizácie pravidel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a spravodajcom je pán Dalton. Takže odovzdávam mu to, týmto slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Som veľmi rád, že som opäť medzi kolegami a dúfam, že ste strávili príjemné leto. Takže k tejto správe. A v prvom rade chcem poďakovať sekretariátu a mojim kolegom, ktorí naozaj veľmi pracovali tvrdo aj počas letných prázdnin. Teda mali nabitý program, ale podarilo sa nám niečo predsa len vyprodukovať a verím, že to prejde aj výborom a potom na plenárke celkom hladko. A v mnohých oblastiach ten návrh komisie poskytuje dobrý základ pre prácu parlamentu i berie do aj záujem e, o potrebu zmien. Nechcem prepisovať celý návrh komisie, pretože nechcem vlastne podkopovať to, čo oni vytvorili a urobili, ale myslím, že ten počiatočný text komisie bol predsa kvalitný. Ale nejaké zmeny, ktoré, sa, ktoré navrhujem, práve e, sú práva, ktoré e, by mohli byť uvedené opäť do platnosti a to sú práva na opätovné stiahnutie. Takže niekedy sa toto právo e, zneužíva a niektorí, a malá väčšina spotrebiteľov to ale občas zneužíva, ale nemali by sme odnímať práva, ktoré spotrebitelia majú. A preto si, som práve sa na to zameral a hovoril som aj s kolegami na túto sú, tému a myslím, že aj väčšina kolegov bola tohoto názoru. Ale ide o to, že čo sa môže stať, keď práve môže niekto sa pokúšať o nejaké zneužitie, e, tak práve v úvodných ustanoveniach sme toto poriešili. Ale vo všeobecnosti, ak chceme rozvinúť e-commerce, teda elektronické obchodovanie v súvislosti niektorými produktami. Je dobré si ich aj vedieť vyskúšať, pre nech si ich niekto kúpi, ale proste ide o to, aby e-commerce mohol sa rozvíjať a bol v záujme spotrebiteľa. A pokiaľ ide o oblasti napríklad sankcie, tam som v záujme, v záujme objasnenia niektoré veci spomenul, napríklad E, niektoré články, ktoré už boli vyjadrené aj v úvodných ustanoveniach napríklad, kedy možno uplatniť sankciu napríklad. A myslím, že e, v rámci CPC toho nariadenia, keď sa konalo, a okrem toho ešte komisia sa zameriava taktiež na možnosť uplatňovania e, sankcií. Veľmi často sa práve tieto uplatňujú len do istej miery mierne a ide o to skôr na, o ten účel, aby tí, ktorí nejakú újmu utrpeli, aby dostali nejakú kompenzáciu. Zoberme si treba ten nešťastný prípad s emisiami Volkswagena. Aj keď vieme, že tam jedna vláda určitého štátu uplatnila sankcie, ale pritom teda tí, ktorí boli postihnutí, tí občania, mnohí neboli kompenzovaní. Ale mali by sme práve sa ubrať eh, tou zdravou, správnou cestou, aby teda tie firmy, ktoré ponúšia, aby boli nejak sankcionované, aby boli odškodnení tí, ktorí si to zaslúžia. Ďalej je otázka typového schváľovania. Tam navrhujeme tiež v súvislosti s týmto, aby aj príjmy z sankcií sa uplatňovali pri odškodňovaní E, spotrebiteľov. A myslím, že to bolo dobré riešenie. Ďalej, ešte niekoľko ďalších vecí. E, vecí. Pokiaľ je nevyžiadané návštevy, tak práve tam by sme mali zamedziť e, predaj od dverí k dverám, ktorý má agresívny charakter. A práve s týmto smerom uberajú aj jej pozmeňujúce návrhy. Ďalej je tovar do jakej kvality. Práve tam na to poukázala komisia aj nakoniec iniciatívna správa, teda správa z vlastnej iniciatívy v parlamente tiež na toto poukázala. A aj v tomto smere existuje priestor pre zlepšenia v praxi. Konkrétne musíme zabezpečiť, aby sme mali naozaj európsku metodiku, ktorá bude jasná a neskreslená a tam proste budú vyžadované určité zmeny a práve v návrhu správy sa toto tiež odráža. Transparentnosť. A toto je tiež vec, na ktorú aj komisia poukazuje a je to veľmi potrebná vec z danej klímy, ktorá tu existuje. Myslím, že by to text, tento text by nemal byť dlhý, mal by byť stručný a jasný. Ide o to, aby bol dostupný spotrebiteľom a aby bol ľahko zrozumiteľný a pre spotrebiteľa určite nebude užitočné, keď, bude mať, e, keď si musí proste prečítať až 12 strán, aby zistil, ako má fungovať nejaký vyhľadávací program. Ďalej, skúmam ešte ďalšie, ďalšie úlohy, ktoré sa týkajú e, prípravy na podpísanie nejakej zmluvy alebo kontraktu. A Prvnež teda bude uzavretý, ako vravím. Ale k tejto téme by som chcel povedať, že treba zabezpečiť, aby spotrebitelia vedeli, od koho niečo kupujú online cez internet. Takže tu treba tiež zabezpečiť, aby bolo úplne jasné, aby ste vedeli, od koho čo kupujete. Ďalej, letecké spoločnosti. Tie vám tiež musia povedať, na ktorý proste, eh, keď si zabukujete, zarezervujete nejaký let, tak vám musí letecká spoločnosť povedať, či letíte s nimi alebo s nejakou inou spoločnosťou, ktorú si oni prenajali alebo spolupracujú. Ďalej, mobilné aplikácie. Tu eh, ide o dve veci. Jednak ide o referenčné miesto pre spotrebiteľa, aby vedeli, kam sa majú obrátiť, keď sú uplatniť svoje práva. A okrem toho druhý aspekt sa týka riešenia sporov a práve toto by mohlo poskytnúť dobrú platformu aj v rámci spotrebiteľských sietí v EÚ. Takže to práve má umožniť, aby sa daným prípadom venovali príslušné orgány. Takže treba zabezpečiť, aby si aj spotrebitelia boli vedomí toho, že existuje spôsob, ako presadzovať ich práva. Teda A myslím, že aj v iných častiach sveta sa tieto otázky venujú a my hľadáme riešenia, ktoré budú hmatateľné a budú na prospech európskych občanov. Takže v tomto zmysle by sme mohli využiť aj to, čo tu už existuje, zkrátka e, ECR, European Commercial Rights, teda európskeho práva alebo e, European e, Consumer Rights, čiže európske spotrebiteľské práva. Takže toľko v krátkosti a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, je to dobrý nápad mať takúto aplikáciu. Myslím si, že to zvýši konkurencieschopnosť. Je dôležité, aby boli ľudia zapojení do vývoju takéhoto niečoho a je dôležité, aby to bolo zamerané na spravodajcov. Ďalej pán Langen z EPP. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať spravodajcovi za to, že tak rýchlo pripravil túto správu. Stále ešte stíhame trialóg a myslím si, že takto tento e, komisijný návrh má šancu stať sa legislatívnym textom pred koncom legislatívneho obdobia. Myslím si, že to je dobré, ale musíme sa porozprávať o názve. Myslím si, že tento návrh je dobrý. Tá skratka je niečo, e, čo by sme mohli ešte prediskutovať. Čo sa týka samotného obsahu, e, práva na stiahnutie. Súhlasím s Danom, myslím si, že to nie je veľmi dobrý nápad, pretože spotrebitelia majú toto právo, je dobre známe, všetci spotrebitelia ho môžu využiť, všetci spotrebitelia mu rozumejú, majú teda 14 dní na, na vrátenie produktu. E, nemali by sme to oslabiť alebo alebo respektíve na odstúpenie od zmluvy. Nemali by sme to meniť, mali by sme to ponechať. A niekto mi doposiaľ nedokázal, že by toto právo bolo zneužívané a že by sme ho mali e, akokoľvek meniť alebo obmedzovať. E, požiadal som o takéto údaje ale neboli ochotní mi ich odozdať. Takže bez údajov nemôžeme v tomto smere konať a rozmýšľať o pokutách. Myslím si, že je dôležité rešpektovať právo spotrebiteľa a podporiť ho adekvátnym systémom sankcií, pokút a je dôležité, aby bol, dôležitý, aby bol vypracovaný systém implementácie Mohli by sme zohľadniť e, denov návrh a zaviesť možno napríklad aj e, fixné množstvo, tak ako to uvádza článok 83. Je to niečo, čo by sme mohli individuálne e, zakomponovať do právnej podpory. Mohli by sme tento aspekt posilniť Jedným riešením by bolo zaviesť prvok ceny, okrem e, práva na, okrem záručných práv. A ďalej e, na, myšlienka rankingu je tiež dobrý nápad, podporujem to. Pre mňa je dôležité prepojenie platformy a biznisu a dôležité vysvetliť toto prepojenie Myslím si, že niekto, kto má platformu, by nemal byť povinný zverejňovať svoj cenový algoritmus, lebo potom by nikto nechcel realizovať takú platformu, to by sme sa v podstate strieľali do nohy, takže si myslím, že tieto veci v prvom rade musia byť zrozumiteľné pre spotrebiteľa, bez toho, aby sme potrebovali zverejniť cenový algoritmus. Ďalej, čo sa týka duálnej kvality, je to citlivá otázka. Den spomína, že by sme mali počkať na e, harmonizovaný prístup únie a mali by sme e, ho ďalej zakomponovať, s čím súhlasím. E, komisia povedala, že aktuálne znenie je dostatočne jasné a vytvára istú právnu neistotu termíny ako výrazne odlišný, substantially different, musia byť ďalej e, definované v rámci legislácie, musí to byť legislatívy, musí to byť presné, aby sme teda vytvorili balík, ktorý dokáže spotrebiteľ pochopiť mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme vytvorili dojem, že v Európe sú dva druhy spotrebiteľov. Preto dúfam, že budeme schopní spolupracovať a vytvoriť dobrý e, legislatívny návrh. Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo ďalej. Ďakujem, pán predseda. Hovorím v mene Evelyn Gephardtovej, ktorá sa venuje tomuto e, E, dokumentu pre otázky spotrebiteľa. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať Danielovi Deltonovi za jeho návrh. Veľmi oceňujem, e, ako konal pri článku 16 a oceňujem aj návrh na jeho potenciálne zmazanie. E, sme si vedomi, že ochrana spotrebiteľa je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V súčasnosti je spotrebiteľ zodpovedný za stratu hodnoty e, tovaru, ak je daný tovar využívaný viac ako e, je požadované alebo viac ako bolo pôvodne určené. Čo sa týka nekalých obchodných praktík, chcel by som požiadať spravodajcu, aby vysvetlil pozmeňovací návrh 24 e, kde sa hovorí, že teda prvý výsledok vo vyhľadávacom programe by mal byť jasne označený ako reklama. Teda mali by, mala by sa zaviesť istá klasifikácia výsledkov vo vyhľadávačoch. Smernica by rovnako mala byť pozmenená, čo sa týka nekalých obchodných e, praktík a mala by zohľadniť aktuálnu e, judikatúru pretože nezverejňovanie alebo neuvádzanie toho, že ide o reklamu, ak je odkaz uvedený vyššie vo vyhľadávači, e, môže znamenať e, snahu zavádzať nekalé obchodné praktiky alebo môže naznačovať akúsi nečestnosť. Preto by som chcel požiadať aj rakúske predsedníctvo, aby spolupracovalo, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli výsledok e, do konca parlamentného obdobia. Ďakujem veľmi pekne, Nikola ideme k liberálom. Slovo má pán Selimovič. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne pánovi Daltonovi za jeho návrh správy. Myslím si, že je to dobrý základ na diskusiu a na ďalšiu prácu. Je očividné, že musíme aktualizovať legislatívu o ochrane spotrebiteľa, pretože e, takmer každý deň počujeme o oklábaných spotrebiteľoch, spotrebiteľoch, ktorí nedostali produkty, ktoré si objednali, eh, o spotrebiteľoch, ktorí kupujú eh, produkty od niekoho, koho nepoznajú a tak ďalej a tak ďalej a preto je dôležité riešiť a túto situáciu a preto vítam návrh komisie, ktorý zlepšuje situáciu niekoľkými spôsobmi. Súhlasím so spravodajcom, čo sa týka práva na odstúpenie od zmluvy, súhlasím e, s návrhom pána Daltona. Myslím si, že nie je dostatok dôkazov na to, aby sme mohli povedať, že toto právo bolo zneužívané. Preto si myslím, že návrh komisie, ktorý by odstránil právo spotrebiteľa vrátiť tovar aj vtedy, keď boli viac využívané, E, dáva spotrebiteľom negatívny signál, vytvára veľký priestor na manevrovanie spoločnosti, ktoré budú mať, ktoré ako jediné budú mať právo moc rozhodnúť, či bol tovar nadbytočne užívaný alebo nie. Ak by sme to e, posunuli ďalej spotrebiteľi, aby museli dokázať, do akej miery používali tento tovar. A to je neproporčné. Povedzme si, že kúpim uh, stroj na kávu, Nemal by som byť zodpovedný na to, či som ho použil 11 alebo 12 krát predtým, než sa pokazil. Ten stroj by mal fungovať a mal by byť vrátený, ak nefunguje. A mal by som dostať späť peniaze alebo dostať e, rovnaký prístroj. Ďalej, vrátenie e, peňazí ešte aj predtým, než e, obchodník dostal tovar späť. Nie som si úplne istý, e, ako postupovala komisia pri dopadovej štúdii alebo pri posúdení vplyvu. Ide o problém na úrovni EÚ. E, majú naozaj spoločnosti problém s preplatením hodnoty tovaru predtým, než dostanú tovar naspäť. Chcel by som sa spýtať komisie, či sú dôkazy, o tom, že toto je naozaj problém, predtým, než budeme konať. Pán Dalton spomenul, že by sme mali viac prepojiť výnosy, ktoré majú priamy dopad na spotrebiteľov a na ich práva. Ďalej, čo sa týka duálnej kvality, e, dvojtej kvality produktov, e, odkazujeme sa tu na e, európsku metodiku, akékoľvek posúdenie e, jednotlivých prípadov by mala, malo byť e, prepojené so spoločnou metodikou e, GCR. Ďalej bola spomenutá transparentnosť na onlineových platformách. Podporujem komisiu, ktorá hovorí, že spotrebitelia by mali byť informovaní, kedy je výsledok vo vyhľadávači zaplatený. Uh, niekým. Ja chcem vedieť, či napríklad oznámy na booking.com sú niekým zaplačené alebo nie. Ja ako spotrebiteľ by som to mal vedieť. Myslím si, že je to dôležité. Ďalej, onlineové trhy by mali určovať hlavné parametre eh, umiestnenia výsledkov prostredníctvom online marketingových platform. Pre mňa je tiež dôležité pochopiť, kedy sú, ako sú tieto e, výsledky usporiadané a kto kedy predáva jednotlivé tovary je dôležité mať prístup e, k akýmkoľvek informáciám, ktoré môžu ovplyvniť e, názory spotrebiteľa. Ďalej sa môžeme pozrieť na francúzsky zákon, ktorý zavádza povinnosť pre webové stránky, ktoré Eh, publikujú recenzie a tie musia uvádzať, kedy boli recenzie eh, verifikované. Niekedy falošní spotrebitelia píšu falošné recenzie. Napríklad, keď idete do reštaurácie, eh, vidíte recenziu Eh, že je to fantastická reštaurácia a ďalej ich konkurent z druhej strany ulice im dáva veľmi negatívnu recenziu. Takže ja ako spotrebiteľ by som to mal vedieť. Ďalej, čo sa týka pokút, eh, ďalej chcem povedať, že podporujem eh, proporcionalitu a chcel by som vidieť objasnenie ohľadom toho, ako je kompletný obrad vypočítaný Samozrejme, myslím si, že sankcie by mali byť harmonizované eh, na úrovni EÚ. Chcel by som spomenúť aj ďalšie pripomienky, ale eh, k ním sa vrátim prostredníctvom mojich pozmeňovacích eh, návrhov. Ďakujem pánovi Daltonovi a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že zelení majú slovo, nevidím nikoho, nie. Ďalej je to GUE Chce sa niekto ozvať? Áno. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj spravodajcovi. Podporujeme eh, posilnenie ochrany spotrebiteľa A myslíme si, že je dôležité, aby sa to udialo a aby e, to prinieslo spotrebiteľom výhody. Súhlasím s tým, čo povedal spravodajca ohľadom odstúpenia od zmluvy. Odstúpenia od zmluvy. Je to najznamejšie pravidlo pre spotrebiteľa a nechceme, aby sa oslabilo. Práve naopak, mali by sme sa ubezpečiť, že jeho implementácia je zlepšená. Avšak negatívne vnímame pokutu vo výške 4 z ročného obratu. Spravodajca tu požiadal e, úpravu pôvodného textu. Máme však e, istú obavu, čo sa týka legislatívneho znenia. U, uvádza sa tu teda pokuta pre, e, pre, pre akt, ktorý ešte nebol definovaný. Malo by to závisieť od povahy každého individuálneho prípadu. Počas debát budeme upozorňovať e, na e, ďalšie pripomienky, ktoré máme a spravodajca teda navrhuje, aby zisk bol využívaný uh, v prospech spotrebiteľa ako kompenzácia pre spotrebiteľa. Ide o fond, ktorý by bol otvorený. Znie to dobre, ale rozmýšľame nad tým, ako by to fungovalo Čisto teoreticky si predstavme, že by došlo k nejakému e, environmentálnemu škandálu, povedzme nejaký únik plynu alebo niečo podobné a bolo by nutné investovať peniaze do ochrany zdravia alebo do dobre fungujúceho kontrolného orgánu. A toto sa už týka štátnych rozpočtov a vo väčšine členských štátov potrebujeme tieto financie na verejné investície a nevieme, čo by sa stalo napríklad s predmetným e, fondom alebo s e, suverenitou e, vnútroštátnych rozpočtov. Vítame tiež informácie pri online novom trhu ďalej zneužívanie týchto pravidiel. Myslíme si, že je dôležité ich zefektívniť a tomu sa budeme venovať v ďalšej debate. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán Zulov za EFDD. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem aj e, pánovi spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Myslím si, že je to dobrý e, začiatok, predovšetkým e, čo sa týka myšlienky rozšírenia ochrany spotrebiteľa. Vidíme tu mnohé pozitíva, ale aj niekoľko negatív. Začnem s negatívami. Uh, myšlienka retroaktivity uh, podľa mňa znamená, že prichádzame o veľkú príležitosť. Napríklad, uh, keď si pripomenieme Dieselgate v Spojených štátoch, kedy kompenzácia dosiahla až 25 miliard dolárov. Zatiaľ, čo v Európe sme nezažili podobné prípady, možno sme zažili Cambridge Analytiku, ale vidíme tu aj mnohé pozitíva, eh, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľa, napríklad ochrana spotrebiteľa eh, pre spotrebiteľov, ktorí boli oklamaní klamlivou reklamou alebo nekalými obchodnými praktikami. Myslím si, že eh, v táto legislatíva by mala zohľadňovať digitálnu dobu a potrebujeme e, ochraniť spotrebiteľov aj, v, aj, e, aj z tohto pohľadu. A preto podporujeme myšlienku transparentnosti. E, je dôležité, aby spotrebitelia vedeli, od koho nakupujú, či ide o súkromné osoby alebo o odborníkov je dôležité vedieť identifikovať projekty, e, produkty identifikovať kedy predávajúci napríklad zaplatil peniaze za to, aby mal výsledok uvedený vyššie vo vyhľadávači. Takže transparentnosť je dôležitá, ale je dôležité e, uvádzať detálne znenie, aby sme e, neohrozili konkurencieschopnosť. Ďakujem. Myslím, že sa nám hlasí ešte jeden rečník o slovo. Tieňových spravodajcov sme si vypočuli všetkých. Slovo má teraz András, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Aj ja chcem spomenúť niekoľko vecí. Podielala som sa na práci na smernici o právach spotrebiteľa. Chcem poblahoželať spravodajcovi. Myslím, že väčšina zásadných vecí už tu odznela a chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že explicitne spomína smernicu CPC o ochrane spotrebiteľa a že hovorí o tom, že je dôležité posilniť jej presadzovanie a posilnenie systému sankcií, e, ktoré prispejú k posilneniu smernice. Myslím, že to je dôležité spomenúť e, a je dôležité zdôrazniť e, problematiku porušovania práv spotrebiteľov a zneužívania práv spotrebiteľov. Je dôležité presadzovať právo spoločne. Možno bude potrebné, aby inštitúcie, ktoré sa podielajú na e, ochrane spotrebiteľa, lepšie spolupracovali. Myslím, že najspolahlivejšie e, inštitúcie, ktoré sa venujú tejto problematike, majú sídlo práve v Európe. Otázka je, čo sa stane napríklad E, s fondom, ktorý je na to vyčlenený. Čo sa stane s výhodami, ktoré boli získané nekalým spôsobom? Akým spôsobom bude fungovať kompenzácia pre spotrebiteľa? Samozrejme, nechceme, aby um, sme podporovali stratégiu reklamácií, tak ako je to v Spojených štátoch. To určite nie. je. Ďalej, čo sa týka použitia spotrebiteľského tovaru počas um, obdobia, kedy sa dá tovar vrátiť, by nemala ovplyvniť to, či uh, sa tovar dá vrátiť alebo nie. Obchodníci, ktorí podnikajú na internete, využívajú tieto praktiky. Je to užitočné aj pre spotrebiteľa do istej miery, ale z hospodárskeho hľadiska tu máme aj e, možnosť prílišného využívania takýchto postupov. Pani predsednička, myslím si, že by sme tiež mali dať pozor na uniformné pravidla na jednotnom trhu. Navrhuje sa, aby členské štáty mali právo stanoviť si, ktoré praktiky sú nelegálne. Áno, je tu problém zneužívania práv a treba ho riešiť, ale prečo by si mali členské štáty stanovovať vlastné pravidla? Našim cieľom je mať jednotné pravidla na jednotnom trhu, takže bolo by dobre sa pozrieť aj na túto problematiku s ohľadom na jednotný trh a jeho fungovanie. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za prezentáciu pána pravodajcu. Ja sa chcem vyjadriť k časti, ktorá sa týka dvojakej kvality výrobkov. Um, predovšetkým navrhované doplnenie článku 6 smernice o nekalých obchodných praktikách a príslušné úvodné ustanovenia. Pán spravodajca túto časť návrhu ponecháva bez výraznejších zmien a v tejto časti odkazujem na správu z vlastnej iniciatívy, ako už bolo povedané, ktorú výbor schválil na poslednej schôdzi pred letom e, drvivou väčšinou. Na základe tejto správy som rada, že máme na čo nadviazať a že tu vládne všeobecná zhoda na tom, že výsledkom celého legislatívneho postupu by mala byť jasná definícia toho, čo sa dá považovať za dvojakú kvalitu a ako by mal byť e, každý prípad posúdený príslušnými orgánmi. A zhodli sme sa tiež na tom, že návrh, tak ako ho predložila komisia, obsahuje niektoré nejasné ustanovenia, ktoré e, v záujmu zabezpečenia e, správneho uplatňovania predpisov zlepšiť. Preto predložím pozmenujúce návrhy, ktorých cieľom e, bude to, aby nedochádzalo ku e, zavádzaniu spotrebiteľa na niektorých trhoch a aby nastavené pravidlá boli vynutiteľné dozornými orgánmi. E, varianty, ako docieliť zabranenie kvality spotrebiteľov sú viaceré. Jedna z ciest a tak, ako je to aj uvedené v mojej správe, je podľa zistení e, Európskej komisie uvádzať niektoré praktiky na čiernu listinu v prílohe smernice. To vedie k vyššej právnej istote a teda aj k spravodlivejšej hospodárskej súťaži medzi výrobcami na trhu. Druhým variantom je e, objasnenie článku 6 a príslušných úvodných ustanovení návrhu komisie je podľa mňa problematické definovanie kritérií totožnosti výrobku a odlíšenie eh, jednotlivých znakov a tiež výpočet tzv. odôvodnených faktorov, medzi ktoré komisia zaraďuje napríklad spotrebiteľské preferencie. Myslím, že tu by sme dozorným orgánom mali dať možnosť posúdiť, či spotrebiteľ eh, bol dostatočne jasne a zrozumiteľne informovaný tak, že um, rozdiel bol očividný na prvý pohľad. Takže toľko z mojej strany. Veľmi sa teším na konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem ešte raz. Thank you. And over to Mrs. Borsan. Ďakujeme, pani Borsan. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Myslím si, že je to dobrý východiskový bod a veľmi sa teším na ďalšej práci. Dúfam, že sa nám to podarí dokončiť do konca e, nášho legislatívneho obdobia. E, chcem podporiť to, čo povedala kolegyňa Olga Ako viete, problematika dvojakej kvality ovplyvňuje predovšetkým um, krajiny východnej Európy. Ide, teraz máme príležitosť posilniť smernicu a prostredníctvom nej vyriešiť tento problém. Ehm, musím spomenúť, že som bola spravodajkyňa na ehm, výbore NB, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu. Vtedy sme hlasovali o tom, že problém by sa dal vyriešiť zmenou prílohy e, smernice o nekalých obchodných praktikách. Dostali sme veľkú podporu zo strany spotrebiteľských organizácií, ktoré súhlasili s týmto riešením a Eh, takéto riešenie je najefektívnejším spôsobom, ako sa vysporiadať s touto problematikou. Návrh komisie ehm, je príliš nejasný, vytvára neistotu, preto by sa mal zlepšiť. Kolegovia, je dôležité, vzhľadom na to, že sme zástupcami občanov, aby sme preukázali ehm, veľké ambície podporiť práva všetkých občanov. Takže predložíme aj pozmenujúce návrhy, návrhy v tomto duchu. V dôvodovej správe pán Dalton sa vyjadril k tejto téme. Dúfam, že zohľadní aj môj návrh. Pokiaľ ide o um, tento spis a problematiku odstúpenia od zmluvy, vítam prístup spravodajcu. A pokiaľ ide o vytvorenie mobilnej aplikácie, um, to vítam akékoľvek navrhované riešenie, ktoré zlepší uplatňovanie práv spotrebiteľov, je vítané. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či sa chce ešte niekto vyjadriť, e, okrem tých, ktorých máme e, zapísaných. Zdá sa, že nie, takže slovo má komisia. Pani Rodriga Galindo bude hovoriť v mene komisie, nech sa páči. Áno, tam ste, už sa vidíme. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj pánovi Daltonovi, aj tieňovým spravodajcom a ďalším členom tohto výboru za e, podnety. Chcem sa vám všetkým poďakovať za veľmi rýchly pokrok, ktorý ste dosiahli pri práci na, tomto správe, na tejto správe. Komisia, ako viete, má veľmi ambiciózny program a harmonogram pri tomto spise. Som veľmi rada, že v navrhovanej správe spravodajca uvádza, že e, mnohé prvky návrhu komisie považuje za pozitívny a dobrý základ. E, súhlasím s tým, že máme mnohé ciele, ktoré sú rovnaké, teda my ako komisia a výbor. V tejto chvíli zatiaľ neviem predpokladať, aké bude stanovisko komisie ku konečnej správe a jednotlivým pozmenujúcim návrhom, ale možno zo pár predbežných pripomienok z našej strany. Najprv e, k tomu, čo je možno taká najkontroverznejšia časť návrhu a to je právo na odstúpenie od zmluvy. E, chcem vás ubezpečiť, že komisia si stojí za týmto právom na odstúpenie od zmluvy, predovšetkým pokiaľ ide o elektronické zmluvy a zmluvy uzavreté na diálku a pretože to súvisí s ochranou práv spotrebiteľa. Zároveň v tejto oblasti ale navrhujeme e, rovnováhu je dôležité, aby sme neznevýhodňovali e, poctivých predajcov a aby sme nevytvárali priestor pre zbytočné spory a aby sme nevytvárali priestor pre zneužívanie systému. Stručne povedané, chceme vytvoriť rovnováhu medzi právom na odstúpenie od zmluvy, e, ktorá bola uzavretá na diálku, e, a právami, ktoré platia pri nákupe vo fyzickom kamennom obchode. Čiže spotrebiteľ má mať právo skontrolovať si, či daný výrobok funguje e, tak, ako má a v prípade, že nefunguje, aby mal právo ho vrátiť, ale zároveň, aby sme nevytvárali priestor na zneužívanie tohto práva. E, tiež si myslíme, E, že návrh, ktorý sme predložili, ovplyvní len menšinu spotrebiteľov, ktorí nie sú spokojní s tovarom, ktorý si kúpili online. Pre väčšinu spotrebiteľov, ktorí uplatňujú právo odstúpiť od zmluvy, robia tak e, v súlade s pravidlami a e, teda využívajú právo odstúpiť od zmluvy len preto, aby otestovali výrobok a Máme aj konkrétne čísla z verejných konzultácií, predovšetkým od malých a stredných podnikov, ale aj od ostatných podnikov a veľmi radi vám tieto čísla, konkrétne údaje poskytneme. Pokiaľ ide o dvojakú kvalitu, eh, o ktorej hovorili viacerí z vás eh, aj dnes popoludní, eh, Veľmi sa teším na vaše pozmenujúce návrhy, kde predpokladám navrhnete objasňujúce znenie. E, nechceme meniť smernicu, respektíve jej prílohu, tak, aby e, bola prispôsobená len zachovaniu kvality a predchádzaniu dvojakej kvality. Chceme skôr zachovať logiku, ktorú uplatňujeme v celkovej smernici, čiže členský štát má povinnosť vyhodnotiť, či e, výrobky, ktoré sú predkladáme ako identické, e, sú v skutočnosti odlišné. A aby e, sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť, či si daný výrobok kúpi alebo nie. E, tiež čakáme na výsledky metodiky, ktorú vypracovalo spoločné výskumné centrum. Túto metodiku aktuálne testujeme a e, budeme sa ju snažiť prispôsobiť e, aj tomuto návrhu, tomuto spisu. Táto metodika sa aktuálne uplatňuje pri potravinových výrobkoch, ale možno sa bude môcť e, uplatňovať aj na čistiace prostriedky a podobne, alebo aj na iné typy tovaru. Jednoducho na prípady, kedy výrobky sú značne odlišné, a kedy je predpoklad, že spotrebiteľ bude mať pocit, že ide o identické výrobky. Nové ustanovenie súvisiace s mobilnou aplikáciou, ktorá by poskytovala informácie o legislatíve v oblasti ochrany spotrebiteľa, ehm, my vždy vítame takéto nápady, ehm, súvisiace s používaním digitálnych riešení a zabezpečenie lepšieho využívania nástrojov EÚ na presadzovanie práva. E, už máme naplánované otestovanie takýchto digitálnych riešení v budúcnosti. Treba však spomenúť, že takéto typy riešení by mali byť flexibilné a mali by sa prispôsobovať potrebám trhu. Nemyslíme si teda, že takéto technologické riešenie by malo byť zaťažené právnym rámcom. Komisia chce mm, pokračovať v tejto práci a chce zlepšovať e, legislatívu v tejto oblasti, ale aj digitálne riešenia v prípade potreby. Ehm, zazneli aj viaceré zaujímavé riešenia z vašej strany, aj v samotnej správe sú uvedené. Napríklad pokiaľ ide o e, pokuty a sankcie, čo sa týka toho, kde e, vzniká obrad danej firmy, danej spoločnosti, myslím si, že tento obrad by mal e, byť venovaný aspoň z časti na zlepšenie postupov, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa Musím poznamenať a predpokladám, že už to aj viete, že e, na rade sme si vypočuli veľmi zdráhavé názory zo strany členských štátov. Ehm, rade sa nepozdáva už to aktuálne navrhované riešenie komisie. E, apelujú na subsidiaritu, na ústavné zásady, ehm, rozpočtové právomoci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to náročná problematika, musím povedať. A zároveň, pokiaľ ide o sankcie, eh, musím povedať, že vítame návrh správy a návrh upraviť relevantné ustanovenia, kde sa objasňuje, že tieto pokuty súvisiace s maximum maximálne 4% obratu namiesto najmenej 4%. E, myslím si, že to je práve cieľ komisie, ako je to uvedené aj v úvodnom ustanovení 10, e, ale možno to nie je úplne jasné v samotnom e, ustanovení. Okrem toho, v tomto ohľade vieme, že je tu veľký záujem o harmonizáciu maximálnych sankcií, ktoré sa dajú uplatniť. Maximum pre teda mm, tieto veci by bola tá sankcia na úrovni 4 a niektoré členské štáty uplatňujú pri porušeniach spotrebiteľského zákona aj sankcie vyššie než 4 Takže možno bude ťažké vysvetliť, že keď sa uplatní maximum ktoré je nižšie, než čo už existuje v súčasnosti aj v niektorých jurisdikciách, teda v niektorých krajinách. Čo je taktiež zaujímavé z návrhu správy, a to sa týka na zladenie s e, smernicou o, o digitálnom obsahu. Myslím, že tieto obe smernice sú vo fáze prípravy, teda vo fáze návrhu, takže uvidíme, ako sa ďalej bude napredovať v tejto práci. Pani predsedajúca, tu teraz ukončím svoje vyjadrenie ako úvod nášho vyjadrenia a stanoviska komisie, ale samozrejme a tešíme sa na ďalšie diskusie s vami a určite ne, sme v plnej miere pripravení byť vám k dispozícii aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne komisii. A teraz dávame ešte priestor spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne za viedrenú podporu zo strany všetkých kolegov a som presvedčený o tom, že tento proces e, nám proste, e, tento proces završíme pomerne úspešne v pomerne krátkej dobe osobne mám veľký záujem, aby sa to všetko urobilo rýchle. <laughs> Dúfam, že do konca marca budúceho roku. Takže dovolte niekoľko bodov. Pokiaľ ide o samozrejme ten názov, k tomu máme e, flexibilný prístup. Nemusí to byť ECR. Takže pokiaľ ide o e, na právo odstúpiť od zmluvy, v podstate každá politická skupina vyjadrila názor, ktorý je podobný môjmu a myslím, že je to jasné. Vychádzajúc z toho, čo povedala komisia a pán Salimovič, to vyjadri ešte jasnejšie, som, by som to dokázal ja. Takže ide o to, že by e, nakoniec mohli samozrejme je záujem o to, aby e, tí, ktorí pracujú v malom obchode, že by ešte zamestnávali niekoho, ktorý by sa snažil o znižovanie nákladov, ale na druhej strane by to mohlo viesť k značnému zneužívaniu z druhej strany a to nevidím tu v podstate nejaký, nejakú priechodnosť toho, že by sme toto právo odňali. Ďakujem kolegom práve za to, že v našom výbore máme dosť jednotlivé, teda jednotné stanovisko. Pokiaľ je ten ranking, tak Máme tu nariadenie, ktoré sa týka podnikateľských platform. Myslím, že toto môžeme tiež uplatniť. Ťažko prinútiť firmy, aby proste len tak e, odovzdali zdarma svoje algoritmy. Ako vidíte, ja podporujem transparentnosť. Otázka je, ako to urobiť správne. Trebárs keď si zoberieme hotel nejak, tak sa platí platforme. Platí sa cestou provízií. Takže a neznamená to, že by z toho mali spotrebitelia nejaký užitok, že by dostávali viacej informácií. A v podstate ide o reklamu. Keď si zoberiete Google, aj Google to využíva, ale či to je reklama alebo iná forma podpory predaja, to je otázka. Takže nie som si istý, v čom to pomáha spotrebiteľom, ale každý, kto chce využívať tú platformu, tak za to platí. Tým alebo oným spôsobom. Takže jeden z dôvodov, prečo sa navrhuje maximálna strop, pretože aj, aj v príslušnej e, smernice, respektíve nariadení, tam sa tiež hovorí o tomto stope. Ide o obrat, nie o zisk. A ja nesúhlasím s tým, aby sa zneužil práve aspekt e, obratu. Ale nie som si istý, koľko viac právomocí ešte chceme voči podnikom. A pokiaľ ide o tie sankcie, tak tam nešlo len o to, aby tie kompenzácie pre spotrebiteľov boli adekvátne, ale ide aj o to, aby niektoré, aspoň časť z tých peňazí, povedzme, išla na e, vylepšenie životného prostredia, na odstraňovanie ekologických záťaží a tak ďalej. Nakoniec komisia sa tiež vyjadrila na previazanosť, vyjadrila sa o previazanosti na vnútroštátne rozpočty niektorých krajín. Takže treba na to poukázať. Ak, a, dobre, udelia sa pokuty, ale ak z toho nebudú mať spotrebitelia užitok, tak tie pokuty sa viac menej míňajú účinku. Zoberme si tam ten Volkswagen. Tú krízu s výfukovými plynmi. Takže čo z toho majú spotrebitelia, že tam boli tie veľké pokuty? A nech potom, má, keď má bojovať niekto, tak nech bojuje rada proti tomuto. To je z mojej strany jazda všetko a myslím, že my ako výbor sa blížime do cieľovej rovinky na tejto tému, takže teším sa na ďalšiu prácu. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi a ďakujeme aj za to, ako rýchlosťou nám predložili túto správu. Takže 18. september je termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov a potom sa 10. 11. oktobra ešte budeme venovať prehodnocovaniu týchto návrhov. Ďalej pokračujeme. Ďalej a prostredníctvo prevezme kolega zo Španielska. Good, good afternoon. So I'll take it from... Dobré odpoludne prajem. Takže teraz máme pred sebou ďalšiu správu. Prekladujú pán Tarabella Téma nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinom dodávateľskom reťazci. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán pre... Milí kolegovia, v tomto spise máme 300 návrhov, pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Pokiaľ ide o tieto pozmenujúce návrhy, e, ja navrhujem 6 všeobecných kompromisov, aby sme si to objasnili. Poprvé kompromis 1, ktorý sa týka článku 1, rozsah pôsobnosti. Um, určite ide o ten najkontroverznejší bod e, tohto spisu. A ja som vo svojom návrhu e, predpokladal, že sa e, rozsah pôsobnosti rozšíri na všetkých e, kupujúcich. Um, dívame sa na to nie z mm, uhla pohľadu veľkých hráčov, ale skôr z pohľadu menších hráčov. Vzhľadom na to, že kolegovia predložili viacero pozmenujúcich návrhov, tak ehm, som vytvoril kompromisný pozmenujúci návrh, e, kde sa zohľadnia všetci poskytovateľia, e, ale nie všetci kupujúci. Máme tu teda horizontálny kompromisný návrh, e, ktorý sa týka poľnohospodárskeho reťazca. Ehm, ja som si myslela, že by stačilo, keby ehm, to bol len potravinový reťazec, ale viacerí kolegovia ehm, podporili pozmenenie tohto textu, aby sa zohľadnil aj poľnohospodársky reťazec. Ďalej kompromis 2 Ehm, sa týka definícií. Viacerí kolegovia predložili návrhy ehm, definícií, napríklad ehm, nekalé obchodné praktiky. Táto definícia sa zakladá na spise z roku 2013. Hovorí sa tu konkrétne o výrobkoch podliehajúcich skaze. Ďalej kompromis 3 ktorý sa týka článku 5, um, stiažnosti a dôvernosť. Uh, tu navrhujem kompromis, kde poskytovateľia majú možnosť um, zaslať stiažnosť orgánu, ktorý sa nachádza uh, aj v krajine, kde má sídlo poskytovateľ, čo v pôvodnom návrhu nebolo. Vzhľadom na to, že tu máme cezhraničnú, možno cezhraničného nakupovania, um, treba vytvoriť aj takúto možnosť, aby jednotlivé orgány eh, na vnútroštátnej úrovni mohli medzi sebou komunikovať. Pokiaľ ide o dôvernosť informácií, um, začne, mala by sa začať uplatňovať aj na ďalších aktérov, nielen na občianskú spoločnosť, ale aj na organizácie, ktoré chránia spotrebiteľa. Uh, Čiže nový článok 5a by vznikol takýmto spôsobom, kde by sa hovorilo o mechanizme mediácie a alternatívneho riešenia sporov. Ďalej kompromisný pozmeňujúci návrh 4 sa týka článkov 6 a 7. To sú moci presadzujúcich orgánov a spolupráca medzi nimi. Ehm, tu sa reformulujú ehm, články súvisiace so sankciami ehm, v tom duchu, že v prípade, že prevádzkovateľ opakovane poruší pravidlá, budú sa na neho uplatňovať konkrétne sankcie. Čiže doplnili sme aj nový odsek 7a, kde sa hovorí o úlohách um, siete orgánov na presadzovanie týchto pravidiel. E, ďalej, čo sa týka článku 11, tam máme kompromisný pozmeňujúci návrh 6, e, problematika hodnotenia. Ehm, ja sa veľmi teším na vaše pripomienky k tomuto pozmenujúcemu návrhu. Ehm, zamyslíme sa aj s mojim tímom, akým spôsobom by sme mohli ehm, zohľadniť tieto pripomienky. Budeme sa mm, snažiť nájsť optimálne riešenie a zohľadníme aj dnešnú diskusiu na dnešnej schôdzi. Čiže naozaj sa teším na vaše pripomienky, aby sme mohli E, vylepšiť túto prvú kompromisnú verziu. E, ide o e, veľmi silné stanovisko a chceme, aby bolo čo najlepšie pripravené na komunikáciu potom ďalej s komisiou. Ďakujeme veľmi pekne, Mark Tarabela. Bridget Colin Langen. Pani Langen. Pán predseda, dámy a páni, v rámci prvej rozpravy o nekalých obchodných praktikách som, sa, som dosť e, kriticky nazerala na túto tému, ale myslím, že teraz už e, vlastne diskutujeme veľmi jasne o tomto a stretnutie pod tými predstaviteľov bude vlastne zajtra, ak som dobre porozumela. Takže dúfam, že zajtra budeme mať dosť času na to, aby sme si to prebrali dosť podrobne. Takže, ako povedal pán Tarabela, viacero kolegov predložilo veľmi kvalitné podnety a pozmeňujúce návrhy a mm, napríklad e, ma zaujíma, ktoré sú tie produkty, ktoré vypadli z tohto návrhu. Viaceré pozmeňujúce návrhy podľa mňa poukazujú na polnohospodárske produkty, ktoré by mali byť zahrnuté v tomto ustanovení. Aj také produkty, ktoré sa napríklad e, kazia, kazivé z hľadiska potravinárskych výrobkov. A treba tiež jasne zadefinovať, čo znamená čerstvý polnohospodársky výrobok. Takže nejaký dobrý kompromisný návrh ešte nás len čaká. Druhá dôležitá vec – má to byť niečo, čo sa týka všetkých zúčastnených strán. To je dosť náročné, keď si zoberieme celý dodávateľský reťazec. Preto pán Šváb a ja sme prišli s definíciou, ktorá zohľadňuje túto situáciu, ale nie je to zahrnuté v kompromisoch. Takže aj keď vy, pán Tarabela, ste naznačili, že ste pripravení o tom rokovať. Tretí dôležitý bod sa týka článku 3 a nekalých obchodných praktík. A je tu mnoho pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú za cieľ rozšíriť článok 3 a vlastne rozšíriť aj e, to, čo sa vníma ako nekalé obchodné praktiky. E, nakoniec v 20 členských štátoch existuje už legislatíva, ktorá sa týka nekalých obchodných praktík, takže chcem práve poukázať aj komisii na tento fakt. Hovorí sa o tzv. minimalistickom prípade, eh, prístupe a niekde sa sa o tom, že by sme sa mali ubrať s tou strednou cestou. Takže za niekoľko rokov zrejme komisia by mohla predložiť ďalší návrh, čo sa ešte doplní k článku 3. Je to veľmi citlivá záležitosť, ale zatiaľ nebol predložený žiaden kompromisný návrh. Takže predpokladám, že by sme mohli dospieť k solidnému kompromisu v tomto, práve aby sme z hľadiska minimalistického prístupu ku harmonizácii dospeli čo najďalej. Ďakujem pekne, Bržit. Neviem, či ECR, ktoré by malo sa vyjadriť, či tu má niekoho. Keď nie, tak Jasenko Selikovič z Alda, nech sa páči. Ďakujem za slovo vám, predseda. Dovíte mi from rade povedať, že chcem poďakovať pánovi Tarabelovi za jeho prácu a keď sa zameriame na pozmeňujúce návrhy, ktoré už kolegovia predložili, myslím, že môžem povedať, že mám dôvod na obavy v tom zmysle, kam sa uberá naša práca. Cieľ návrh komisie je ten, že v podstate existujú rôzne e, veľké rozdiely medzi tými, ktorí vyjednávajú v rámci celého toho potravinového reťazca a práve tí, ktorí sú tí najslabší, povedzme farmári, tí sú v tej zraniteľnej pozícii, pretože sa dostávajú pod nenáležitý ekonomický tlak. Toto samozrejme z hľadiska mm, správneho a spravodlivého obchodovania toto musíme zamedziť. Ale keď sa pozriem na tie pozmeňujúce návrhy, tak obávam sa, že sa ako, by sme, ako by sme sa vzdialovali od samotného cieľa tejto legislatívy. Napríklad, viacerí kolegovia rozširujú rozsah pôsobnosti návrhu aby tam bolo zahnutých ešte viac podnikov, dokonca, aby tam boli všetky podniky, ktoré fungujú v rámci potravitárskeho dodávateľského reťazca. Pýtam sa prečo. Prečo by, by mali aj veľké podniky mali byť chránené proti tomuto? Ide o to, že tu je rozdiel z hľadiska vyjednávacích pozícií. Snažíme sa podporiť tých slabých a dostať ich na pevnejšiu pôdu. A keď zároveň ale zrušíme právomoci aj tých silných podnikov, tak ako by sme neurobili nič. Vlastne hm, len vytvárame ten istý problém v inej forme, na vyššej úrovni. Takže podľa mňa väčšie podniky nemajú nedostatok vyjednávacích síl alebo síly v rámci vyjednávania. Takže to, čo tu niektorí kolegovia navrhujú, aby sa zahrnilo aj tá táto stránka, že by sa to malo týkať všetkých e, subjektov v potravinárskom dodávateľskom reťazci. Po druhé, komisia navrhuje e, zakázať tie najhoršie praktiky. A no, toto podporujem. Ale niektorí kolegovia sú ochotní rozšíriť e, tento zoznam ešte aj na ďalšie praktiky, ako opätovný predaj alebo strata. Ale keď zakážeme takéto praktiky, tak by to bolo v rozpore s tým, čo rozhodol Európsky súdny dvor. Napríklad, keď niečo sa predáva zo stratou. Takže keď je účelom prilákať, o, e, prilákať nejaký spotrebiteľov, aby prišli a nakupovali niekde. Keď, povedzme, zavedeme vo Švedsku nejaký nový typ belgického piva, tak sa to proste nedá bez toho, aby sme pri tých množstvách rôznych značiek piva to sa nedá len tak. Určitú dobu taká uvádzacia cena by bola nižšia. Hej? A tam to je, znamená stratu. A počasie sa potom cena zdvihne. Toto je bežná prax. Tá sa využíva temer pri každom podniku. Niekedy proste je to úplne bežné. Ja predpokladám, že pán e, Tarabela by bol asi celkom rád, keby som nejaké belgické piva taktiež uviedol na švedský trh ale práve si myslím, že eh, prax eh, opätovného alebo predaja, ďalšieho predaja eh, za pri strate. Ďalej, čo predstavuje NOP, teda nekalé obchodné praktiky. Keď ide o to, že náklady alebo riziko e, z jednej strany sa preniesie na niekoho iného. Čiže niekto sa snaží pre, znižiť si riziko tým, že ho preniesie na niekoho iného. Aj, takže snažím sa znižiť ja ako podnikateľ riziko tým, že prenesiem to riziko na niekoho iného. A keď sa toto zakáže, že sa to poukáže, ako, že toto je e, nekalá obchodná praktika, to môže byť nebezpečné. Práve, že e, toto, toto vysvetlenie vnímame aj taktiež z dôvodovej správy komisie a o tom chceme vlastne vytvoriť ten legislatívny nástroj. Ale ide tu o rôzne veci. Na záver ešte toto. Niektoré pozmeňujúce návrhy chcú preniesť e, dôkazné bremeno na kupujúceho, aby on dokázal, že všetky obchodné e, záležitosti sú jasné a čisté. Keby som ja mal dokazovať, že všetko je úplne čisté a jednoznačné, tak by som nakoniec asi nikdy nič nekúpil. Takže no, súhlasím s tým, že je iné, keď niekto musí dokazovať, že náležitá zmluva e, je jednoznačná a teším sa s kolegami, že budem pracovať na tejto správe aj ďalej a verím, že sa dostaneme späť ku samotnej podstate. Uh, no, green. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má Igor Šoltes. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za kompromisný pozmeňovací návrh Súhlasím s niektorými pripomienkami pána Selimoviča a myslím si, že zajtra buďme, budeme veľmi intenzívne pracovať na to, aby sme našli riešenia na tieto kompromisné pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že kompromisné návrhy sú v eh, poriadku, ale chcel by som eh, upozorniť na niektoré veci, o ktorých eh, dozajista budeme zajtra diskutovať detailnejšie. Čo sa týka kompromisu pri článku 1, naša skupina sa snaží o univerzálne pokrytie. To znamená vymazať e, odkaz e, na veľkosť e, a tiež začlenenie korporácií Článok 2 je vo všeobecnosti dobrý. Chcel by som len upozorniť na to, že e, smernica by mala ochraňovať e, dodávateľa pred všetkými nekalými obchodnými praktikami, nielen pred tými, ktoré sú uvádzané v texte. Ďalej kompromisný návrh článok 5 je dôležité zachovať je dôležité venovať sa anonimite, čo sa týka pri e, čo sa týka identifikovania nekalých obchodných praktík. Preto podporujeme tento prístup namiesto toho, aby e, sa situácia riešila priamo na súde, preto je však dôležité uviesť adekvátny mechanizmus e, na e, riešenie sťažností. Ďalej, ďalšie kompromisné návrhy tu e, nemáme žiadne pripomienky na teraz, ale zajtra e, si myslím, že sa budeme tešiť na výmenu názorov a myslím si, že zajtra budeme mať e, jasnejšiu predstavu o nekalých obchodných praktikách. Ďakujem veľmi pekne EFTD. Ďakujem veľmi pekne. Tento, túto tému sme spomenuli na výbore Agri. A poviem to, čo tam vždy hovorím. Spojené kráľovstvo je tak trošku e, v predstihu, čo sa týka tejto témy. Vytvorili sme stanovisko, ktoré sa týka potravy, je to kódex. A naša predstaviteľka v tejto oblasti e, vytvorila veľký pokrok čo sa týka stíhania e, veľkých obchodníkov a iba ten fakt, že táto osoba e, sa tejto problematike venuje, má pozitívny dopad. Avšak znepokojujeme, že ona konkrétne by e, mohla byť oslabená a nemali by sme ju, aby sa tejto problematike venovala a preto by sme sa vrátili zrejme na začiatok. Takže cítim sa úzkostlivo, pretože nechcem, aby eh, tento návrh oslabil dobrú prácu, ktorú sme vytvorili v Spojenom kráľovstve. Eh, spomína sa tu slovo strach, ktoré v podstate eh, zjednocuje celú túto tému, pretože menší partner sa obáva konania väčšieho partnera, ktorý môže zistiť že niečo e, na ňo bonzol napríklad. A v tomto prípade e, e, to bude viesť k ďalším problémom. Vy by ste sa mohli pýtať, čo to pre vás vôbec znamená, keďže príde Brexit. Čakajú nás ešte, čaká nás ešte nejaký čas, musíme mať obdobie prechodu a pokiaľ bude Christine Erdogan, ktorá sa tomu venuje, Eh, oslabená. Môže nás to veľmi ovplyvniť. Ďalej Andrea Suan. Ďakujem eh, veľmi pekne. Eh, ďakujem za tieto informácie. To, čo už kolega Aniu spomenul, je tak trošku otázne. Je pravda, že Spojené kráľovstvo vytvorilo orgán, ktorý sa venuje tejto tematike a môžeme povedať, že pravdepodobne už len to, že vytvorilo takýto orgán, viedlo k vyváženiu situácie na trhu, ale mm, myslím si, že bude možné ostať v EÚ a zistiť, e, čo sa deje na úrovni EÚ. Je jasné, že tento návrh sa presunul e, z ľudí z Agri na výbor Agri, a myslím si, že by sme nemali byť naivní, pretože e, je jasné, že parlament má tendenciu urobiť čosi viac, aby ochránil tých výrobcov alebo farmárov, ktorých sa to týka. Avšak musíme aj zohľadniť rizika takéhoto opatrenia, pretože e, pozerám, sa pozeráme na trh, kde výrobcovia a obchodný sektor sú od seba výrazne závislé a ak e, urobíme chyby, môžeme ohroziť celý systém, ktorý je prospešný pre obidve strany, nie len pre spotrebiteľov, ale aj pre výrobcov, pretože sú navzájom od seba závislé. Preto e, by som e, sa rád uistil, že toto prebehne v poriadku a upozornil nás na to aj náš tieňový správodajca, Chceme sa teda uistiť, aby záujmy menších e, výrobcov boli zohľadnené, ale zároveň, aby sme neohrozili systém tak, že príliš silne e, podporíme väčších dodávateľov, pretože ten systém je už e, aj tak krehký. Ďakujem veľmi pekne, Andreas. Možno by sa chcela komisia vyjadriť. No, je tu Oliver Sitár, ak sa nemýlim. Eh, chceli by ste zareagovať? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať výboru, spravodajcom a tieňovým spravodajcom, ktorí stále pracujú a ďakujem aj členom tohto výboru za ich záujem, za ich podporu a za ich návrhy eh, k tomuto návrhu komisie. Chcel by som vysvetliť, ako tento návrh e, vznikol. V našom posúdení dopadu sme analyzovali problém a problémom je, že nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci sa v skutočnosti dejú a často sú výsledkom akejsi nerovnováhy e, vyjednávacích možností e, menších výrobcov a väčších obchodných partnerov v potravinovom dodávateľskom reťazci. V našej dopadovej štúdii sme tiež zistili, že dôležitú rolu zohráva aj faktor strachu. Teda môžeme mať isté e, prostriedky na to, aby boli naše práva vypočuté, avšak e, toto sa spája s obavami, že pokiaľ sa budeme snažiť domáhať našich práv, e, budeme nejakým spôsobom potrestaní. Takže preto chce komisia zaviesť základnú minimálnu ochranu, ktorá bude platiť vo všetkých členských štátoch a takáto ochrana aktuálne e, naprieč členskými štátmi neexistuje. E, je to ochrana, ktorá by ochránila farmárov, e, poľnohospodárov a malých výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami, s ktorými sa stretávame naprieč celou EÚ. A veľmi často sa týmto témam venuje aj vnútroštátna legislatíva. E, v našom návrhu v článku 33 v podstate uvádzame e, právny základ pre poľnohospodárstvo a chcel by som povedať, že e, sme presvedčení, že členské štáty e, môžu konať nad rámec tohto návrhu, čo je v súlade s princípom subsidiarity. Samozrejme, existujú aj dobrovoľné iniciatívy, napríklad iniciatíva potravinového dodávateľského reťazca a tie budú aj naďalej fungovať. Myslím si, že teraz máme akúsi príležitosť, e, istý čas na príležitosť e, a môžeme konať A vy viete, že parlament e, viedol tieto diskusie už aspoň 10 posledných rokov. Myslím si, že e, do konca roka by sme vedeli nájsť e, zhodu a nájsť riešenie. A myslím si tiež však, že by sme mohli e, niektoré veci pokaziť, ak e, e, budeme konať nádmerne, ak, čo, čo sme zohľadnili aj v našom posúdení dopadu. Takže chcel by som zdôrazniť niekoľko úprav k nášmu návrhu. Čo sa týka rozsahu adresátov, nie je niečo, čo vyslovene bolo skúmané v našom posúdení vplyvu. Preto navrhujeme na základe dôkazov, ktoré sme zhromaždili, ochraniť slabších členov v potravinovom dodavateľskom reťazci a snažíme sa zistiť, prečo práve tento problém je dôležité riešiť najprv ako sme povedali, e, táto smernica bude revidovaná, e, ak prejde, a bude to o 3 roky a spoločne budeme môcť vidieť, ako zafungovala táto smernica a jej transpozícia do vnútroštátnej legislatívy. Čo sa týka katalógu nekalých obchodných praktík, e, môžeme povedať, že niektoré praktiky budú zakázané v tomto katalógu, alebo môžeme to riešiť tak, že členské štáty budú hovoriť, e, že budú tieto praktiky zakázané a zavedieme definíciu nekalých obchodných praktik. Ale mysleli sme si, že takýto prístup e, by ohrozil minimálnu harmonizáciu, pretože ak zavedieme všeobecný zákaz do e, legislatívy EÚ, mohli by sme si predstaviť, že všade bude mať e, e, termín nekalé obchodné praktiky iný význam. Napríklad v Luxembursku bude mať iný význam než inde a to samozrejme e, môže negatívne ovplyvniť prístup minimálnej harmonizácie, ktorý navrhujeme v našej smernici. Ďalej, v neposlednom rade v článku 3 Máme jednu časť, ktorá e, definuje akési sivé nekalé obchodné praktiky, e, na ktorých sa môžu dohodnúť zúčastnené strany pri zmluve o predaji. E, myslíme si, že toto môže byť do istej miery efektívne, ale mali by sme byť opatrení predtým, než dojdeme k urychleným záverom, aby sme náhodou nezakázali tieto praktiky príliš skoro. To sa dostane do ďalšieho článku. Takže chcel by som povedať niečo užitočné, predovšetkým kvôli tomu, že máte zajtra spomínané stretnutie. Som veľmi rád, že ste sa zúčastnili tejto diskusie, že ste vyjadrili vaše stanoviska alebo ich e, vyjadrite a dúfam, že e, zvážite aj náš názor. Nech sa páči, Mark Tarabela. Ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne, pretože, ako som už povedal, zajtra bude ešte priestor na vyjadrenie sa na zaschôdzi um, ehm, tieňových spravodajcov, takže len tak veľmi rýchlo sa vyjadrím k tomu, čo povedali kolegovia. Pokiaľ ide o polnohospodárske výrobky, Um, treba takýto typ výrobkov, napríklad výrobky určené na um, potravu pre zvieratá, vziať do úvahy, pretože e, v dodávateľskom reťazci sa často stáva, že práve takíto poľnohospodári najviac trpia, pretože pravidlá sú dezorganizované, uh, a um, je teda dôležité, aby mali príležitosť sa chrániť a brániť pre takýmito nekalými uh, praktikami. Uh, súvisí to aj s cenami. Uh, mnohí pornohospodári nedostávajú dosť, dosť zaplatené za výrobky, ktoré vyrábajú. To je neudržateľný prístup z dlhodobého hľadiska, čiže by to nedávalo zmysel, ak by sme ich nezahrnuli do tejto legislatívy. Uh, pokiaľ ide o um, rozsah pôsobnosti na kupujúcich a poskytovateľov, o tom ešte určite budeme hovoriť. Nekalé praktiky sú rôzne. Možno by sme nemali byť príliš ambiciozní, uh, nemali by sme hádzať všetkých do jedného koša. netreba byť príliš ambiciozný, aby nám neušiel ten konečný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. To je pravda Eh, ale zároveň treba dať pozor na to, aby nám niečo zásadné neušlo a aby sme tu nevytvárali nejaké medzery alebo miesta, ktoré neboli eh, pokryté. Eh, našim cieľom je aj to, aby podnohospodári dostali spravodlivú plácu za svoju prácu a za výrobky, ktoré predávajú. Keď nejaký veľký výrobca stanoví cenu, ktorá bude na trhu prevládať a ktorá bude nevýhodná pre tých menších výrobcov, tak ja nechcem chrániť v, tej, v takejto situácii tých veľkých hráčov, ale skôr e, tých, ktorí uplatňujú spravodlivé hospodárske praktiky. Napríklad, ak si kúpite výrobok u malého alebo stredného podniku, um, môže sa stať, že ak by sme nechránili tieto malé a stredné podniky, tak e, prídeme o pracovné miesta, e, níži sa e, až na 80 alebo až o 80 až 90 výroba, čiže treba vziať do úvahy všetky tieto problémy, ktorým čelia malé a stredné podniky. Nejde teraz o to, koho chceme chrániť, alebo ide aj o to, ale ide aj o to, že chceme um, presadzovať spravodlivé hospodárske eh, a obchodné praktiky. Našim cieľom je zabezpečiť čo najväčšiu mieru ochrany. Eh, na tom sa všetci zhodneme. Mm, teším sa aj naše ďalšie rokovania na túto tému. Ďalej, k tomu, čo povedal pán Egniu. Eh, ak si zoberieme príklad um, Spojeného kráľovstva. Môžeme to využiť ako osvedčenú praktiku aj pre ostatné krajiny. Uh, netreba byť egoistický, keď sa nejaká praktika osvedčí v jednej krajine, tak by bolo dobré, aby aj ostatní sa tým mohli inšpirovať. Čiže ak zistíme, že v Spojenom kráľovstve niečo dobre funguje, dobre, nech sa tým ostatní inšpirujú, ale mali by sme tu mať aj možnosť um, mediácie alebo riešenia sporov, Ehm, nemali by sme ale ehm, všetky takéto praktiky chrániť, pretože tak by sme nič nedosiahli. Ďakujem, pán predseda. Um, uh, Ďakujem veľmi pekne. Budeme hlasovať o tejto správe 24. septembra. Je to v poriadku? Áno. A teraz sa ideme venovať poslednej správe, čo je Válovanie poľnohospodárských a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami. Slovo má Nikola Danti. Ďakujem, pán predseda. V stručnosti. Ide o pozmenujúci návrh 167 z roku 2013 dohľad nad trhom s poľnohospodárskymi a lesnými vozidlami a je dôležité e, teraz zaviesť isté úpravy v e, terminologickej oblasti, pretože tu boli isté chyby, e, na ktoré sme narazili v smernici 167. A je dôležité teda odovzdať práva na príjmanie delegovaných aktov. Je to e, minimálna zmena, je to malá zmena, nie je zásadná. A v, v, v tomto uh, nariadení 167 z roku 2013 ale vyžaduje si podporu parlamentu. V posledných mesiacoch sme sa uh, venovali eh, smernici, ktorá sa venuje eh, motorovým vozidlám každého typu a bezpečnostným štandardom, predovšetkým čo sa týka bezpečnosti pracovníkov a dopadu na životné prostredie. Uvádzame eh, stručný časový rámec a sadu pozmeňovacích návrhov, E, pre výbor IMCO. Takýto proces sme už použili pri iných e, e, dokumentoch technického charakteru, aby sme v podstate urýchlili celý proces. Ak nenárazíme na žiadne prekažky, tak našim cieľom je prijať finálne znenie textu v októbri a ďalej e, nastanú medziinštitucionálne rokovania, aby sme urychlili prijatie textu. Chcem, aby sa robili zmeny len tam, kde je to skutočne potrebné, kde sa to bude týkať istých detailov a zlepšenia textu. Nechceme ohroziť prácu, ktorá e, bola urobená v posledných rokoch. Preto musíme zosúľadiť e, ustanovenia v tomto texte e, s legislatívnym textom, ktorý sa venuje motorovým vozidlám. Sú to predovšetkým e, motorové vozidlá, ktoré sa už nevyrábajú, ale stále sú dostupné na trhu. V 167 je požiadavka na výrobcov, aby dodržiavali konformitu a e, dokumentáciu k týmto vozidlám, ale je otázne, či by to mali zachovávať výrobcovia alebo členské štáty. Dúfam teda, že kolegovia navrhnú e, nejaké nápady, ako zrealizovať túto legislatívu. E, lehota na pri predkladaní pozmeňovacích návrhov e, je na konci týždňa. Andrea Swap, ďakujem, pán predseda. V podstate súhlasím s pánom Dantem. E, legislatívny návrh e, nie je veľmi politicky relevantný a v podstate dáva komisii možnosť využívať delegované akty aby eh, týkajúce sa eh, polnohospodárských a lesných vozidiel. Eh, spojili sa niektoré smernice a chcel by som nás podporiť, aby sme apelovali na komisiu, aby prijala tento návrh, ktorý je technického charakteru, zjednocuje technické otázky a uh, Mali by sme sa v parlamente ubezpečiť, že tieto opatrenia sú čo najpraktickejšie pre trh a dávajú výrobcom správne možnosti. Myslím si, že e, tu nie je nikto proti tomu, takže e, my, chcel by som na nás apelovať, aby sme finalizovali tento proces, aby mohla komisia pokračovať. Komisia, chceli by ste možno zareagovať? Áno, prajem všetkým pekné popoludne aj z našej strany. V prvom rade chceme poďakovať spravodajcovi, aj tieňovým spravodajcom, aj e, celému výberu za to, že sa pustil do tejto práce a za záujem o e, túto úpravu. No, myslím, že netreba veľa doplniť e, k tomu, čo zaznelo. Hlavná motivácia je predlženie právomoci, ktoré sa skončilo, ktoré vypršali tento rok v marci, čiže v tomto návrhu žiadame o predlženie týchto právomocí e, prostredníctvom tichého predlženia e, v prípade, že nikto nebude proti a chceme tiež využiť príležitosť e, úpravy na tohto spisu na isté úpravy. Ako už bolo povedané, ide predovšetkým o úpravy technickej povahy alebo Eh, objasňujúcej povahy, čo sa týka predovšetkým definícií. Čiže nič zložité, mm, pokiaľ ide o samotnú povahu textu, takže tešíme sa na rýchle prijatie textu. Z diskusí na úrovni rady eh, sme si vypočuli, že je tu požiadavka na menšie, drobnejšie zmeny a e, rada tiež by chcela postupovať čo najrychlejšie, takže dúfame, že čo najskôr sa začnú medziinštitucionálne diskusie o tomto spise. Ďakujeme. Nikola Danty, nejaké záverečné slova? Nie? Dobre, takže chcem ešte spomenúť, E, čo je veľmi dôležité, dokedy môžete posielať námietky, to je 21. septembra 2018 na poludnie, čo vtedy môžete posielať námietky, ak žiadne námietky e, nedostaneme, tak sa bude pokračovať ďalej. Takže týmto ukončujem zasadnutie. Prajem pekný deň.